zasadli pred chvíľkou a návrh pani Vertman bol schválený. Ide o žiadosť o naliehavý postup v prípade petície o únosoch detí v Dánsku. Návrh pani Jotovej na zmenu odporúčania 0655-2013 Purvanov, tak to bolo odmietnuté. Potom sme preberali 0708-2013 Antonio Roca Sanchez, je to návrh pani Iraza Balbeitia, to bolo prijaté, teda zmena tohto odporúčania bola schválená. A potom 0709-2013 tento návrh ešte zostal otvorený. A potom ešte návrh zelených, to je zmena odporúčania k petícii 0691 lomeno 2013 a 0694 2013. Takže obe tieto petície ostávajú otvorené. A teraz k programu. Koordinátori sa nedohodli na januári. Nebolo to ešte dané do obehu. Do zajtra to ale k dispozícii budete mať. Občianská iniciatíva. Dohodli sme sa, že sa urýchli postup na realizáciu prvého verejného vypočutia Doposiaľ boli iba informácie pre koordinátorov o zmene časového harmonogramu, pokiaľ ide o mimoriadné zasadnutia výboru na účely verejného vypočutia v súlade s platnou legislatívou, teda ide o nariadenie. Teraz internetový portál. Sme sa dohodli, že tá testovacia fáza by sa mala ešte trochu predlžiť. Takže začiatok, respektíve polovica januára. A potom asi o mesiac spustenie toho portálu. A bude k tomu ešte aj informačná schôdzka pri najmenšom pre členov nášho výboru, aby sme sa zoznámili s novými technickými postupmi. Ten portál samozrejme bude musieť najskôr byť schválený výborom. Koordinátori ďalej rozhodli o tom, že pokiaľ ide o konferenciu predsedov, že tam budeme tlačiť na to, respektíve poukážeme na to, že nám nebolo umožnené zaoberať sa tou správou Frontex. My sme o to žiadali a neumožnili nám to, takže na toto chceme ešte tlačiť vo výbore, pardon, na konferencii predsedov. Ostatné veci ostávajú otvorené, keďže končí náš mandát. A my teda hovoríme, že chceme, aby vzhľadom na osobitný charakter tejto správy naše práva boli dodržané, že teda trváme na našej požiadavke. A ešte programy na február a marec. Tam sú také palčivé témy, hlavne pokiaľ ide o február. To sú tie spomínané únosy detí v Dánsku a prípravná štúdia na realizáciu občianskej iniciatívy, tak toto zase plánujeme na marec. A tiež únosy detí vo Veľkej Británii, v Holandsku a v Rakúsku. To je všetko teda z mojej strany a poďme teraz k samotnému programu, najskôr jeho schválenie. Oznámenia ako prvý bod programu. Máme tu 8 petícií na tému pristahovalectvo, respektíve utečenci, azylové právo, petícia z Francúzska, Romaviu. A ešte hlasovanie o výjazde do Galície, aby sme sa mohli oboznámiť priamo v teréne s prípadom. V bodu 14 máme návrh na zmenu. Kolegyňa Becker požiadala, aby sme niečo zmenili. Ani ona, ani spoluautor tejto žiadosti tu však nemôžu byť, takže oni nás poprosili, aby sme to posunuli na budúce. Kolegovia Jar a Bostináru, tí v prípade bodu 16, prípad Rozia Montana, tak tam zase oni dvoja požiadali o zmenu. aby sme konali v záujme autorov petície, aby sme sa mohli lepšie o celom prípade informovať. Pretože informácie prišli iba prednedávnom, nemali sme čas ich poriadne preštudovať. A ide aj o to, aby autory petície mohli pricestovať, e, už sa nedalo teda zorganizovať ich prílet a tak ďalej, čiže aj to by sme mali presunúť na inokedy. Ika Latenen, riaditeľ Frontexu, tu je a dostane slovo aby nám povedal, aké má kompetencie Frontex v súvislosti s pristahovalectvom a tiež e, nám povie, čo to k petíciám, ktoré som spomínala. Neviem, kto ďalší tu ešte je. Z iných výborov, e, ale Libe dostalo vedieť, aké témy tu budú. Pokiaľ ide o 15, tak e, tam tiež nemohol pricestovať predkladateľ petície, ale máme k dispozícii jeho písomné vyjadrenie. K tej Galícii tam sa bude hlasovať o 18. Požiadalo to kolega Bulon a už nikto nepožiadal o žiadnu ďalšiu zmenu programu. Takže súhlasíte s programom, ako som ho prezentovala, pani Auken? No, ak dovolíte, budem hovoriť po dánsky. Dúfam, že je to v poriadku. V našej Pardon, ešte raz. Mnohí, mnohí po dánsky sledujú vysielanie nášho výboru, preto budem hovoriť v mojej materčine. E, teší ma, že sa nám podarilo ponechať na programe otázku tých e, zlatých e, baní, pretože voliči v rôznych krajinách naozaj čakajú na to, ako sa postavíme k tejto otázke, takže naozaj je super, že to máme na programe a až to tam aj zostalo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za uh, túto ústretovosť. ešte pokiaľ ide o ďalšie otázky, no, to si nechám na neskôr. To je všetko z mojej strany a ja dúfam, že všetko dopadne tak, ako očakávame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja osobne sa nechcem vyjadrovať v diskusii, ktorá prebehla v kruhu koordinátorov. Ale chcem vám vysvetliť, ako sa tento bod dostal na program. Je to naozaj taká otázka, nechcem tu kritizovať aktivity ani ani, ani, ani aktivity koordinátorov, ale je naozaj trošku zvláštne, ako sa tento bod dostal na program. Kolegyňa Alken navrhla bod 16, rumúnske bane na ťažbu zlata. My sme sa o tom dozvedeli. Náš rumúnsky parlament dva návrhy zákona zamietol a momentálne nemáme na stole že jeden návrh, ktorý by sa zaoberal environmentálnymi štúdiami na minulý týždeň sme zistili, že niektoré projekty sú v dosť pokrokovom štádiu. Niektoré sú veľmi inovatívne, takže parlament povedal nie, neexistuje žiaden návrh e, zákona. Pred e, pár rokmi nám komisia povedala jednu vec, domobilite zopakovala, že neexistuje žiadna dopadová štúdia environmentálneho typu, čiže vyjadila nemožnosť vyjadriť sa na túto tému. A vystáva otázka, ako môžeme vyhovieť prekladateľom petície. Ja som skrátka proti uzavretiu takejto petície. Bol by svet, keby zostala otvorená. Čo iné môžeme tým autorom navrhnúť? pokračovať v diskusii, ktorá nemôže viesť k zdarnému výsledku. Nemáme argumenty ani za, ani proti, lebo komisia sa k tomu nemá ako vyjadriť. Pretože tento návrh sa momentálne nachádza v takej fáze, kde došlo k veľmi malému pokroku v porovnaní s situáciou pred dvomi rokmi. Takže ešte raz opakujem otázku otázku nechajme na stole, nechajme otázku otvorenú a môžeme o nej diskutovať potom neskôr, budeme mať viacej informácií. Áno, ďakujem pekne. Začal by som možno od konca. Mne ide o bod 16 a ja by som bol rád, keby táto petícia ostala otvorená v záujme prekladateľov petície aj postupu. Mrzí ma to, ale opakujem, že svoju žiadosť e, zachovávam chcem hlasovať a 16 vypustiť z programu, lebo moja skupina nikdy nesúhlasila s tým, aby sa o tom vôbec hovorilo. A to preto, lebo to nie je ani v záujme samotného petície. Takže poprosím o hlasovanie o stiahnutí tohto bodu z programu. EPP je rozhodnutá trvať na tomto návrhu, aby sa 16 z programu vypustila. Open. Pani Auken, áno, ďakujem pekne. Takže ak sa bude hlasovať o tejto otázke, my sme vo výbore, samozrejme, sa môžu znúť podľa situácie. Našou úlohou je chrániť občanov. My sme pozvali autora petície. Ide o petíciu, ktorá je na stole už dlhý čas. A teda, ak pani Bostinaru a Jar chcú, aby sa to posunulo na neskôr, ak sa im to podarí, áno, je to v poriadku, petícia ostane otvorená, bude sa čakať na Národný parlament a tak ďalej. Nebude to poprvýkrát v histórii. Ale ešte opakujem, občania v Grécku, Bulharsku, v Rumunsku, Španielsku, v Maďarsku hľadia našim smerom a všetci čakajú, ako k tomu sa postaví náš výbor, pokiaľ ide o tieto projekty baní na ťažbu zlata. No a pokiaľ ani komisia nemá jasné stanovisko, no to je riziko. je to poprvýkrát, čo sa takéto niečo deje. No takáto konfliktná situácia, mne sa to nepozná, nepozdáva. Ja by som bola rada, keby to zostalo na programe, ako povedala pani predsednička, keby sme to prediskutovali. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si nemyslím, že by sme mali o tejto téme teraz diskutovať. Pani Akono to požiadala máme požiadavku v mene mojej skupiny. A skrátka hlasujme, veď sme poslanci a odhlasujme si, či to uzavrieme, alebo chceme, aby to stalo otvorené. Možno by nebolo zle pustiť od toho programu, nemôžeme to tu naťahovať, takže odhlasujme to, či tento bod zostane na programe alebo nie. A bude to. Mail. Yo voy a hacer otra, <clears throat> otra propuesta. Ja by som mal trošku iný návrh. Prosím, zohľadnite ho. Možno to bude taká zlatá stredná cesta. Máme tu prekladateľa petície, preto súhlasím s predsedničkou. Vypočujme si aspoň prekladateľa petície, nech nás poinformuje, budeme informovaní. A potom počkáme na komisiu, aby sa k tomu vyjadrila, ale dajme predsa Petentovi slovo, aby sme nevytvorili dojem, že máme na programe nejaký bod, Petent tu je a my mu skrátka zavrieme pred nosom dvere. Tak to by som si to nepredstavoval. Pán Bostinaru ešte, naozaj len minúta. Nikto nemôže napadať moje stanovisko k tejto petícii. Nikto. Ja nepotrebujem ma niekto ponaučoval s kolegou, aspoň na túto tému. To je druhá vec. A po tretie, ja nechcem, aby sa na moju krajinu ukazovalo zbytočne, keď to nepomôže žiadnemu petentovi. Nede tu o nejaký zlepšovanie môjho imidžu v krajine, nie. Ja sa snažím robiť, čo je v mojich silách, prospech autorov petície. Ja chcem, aby sme o tom skutovali, keď budeme mať v rukách potrebné argumenty. A nebol som to ani ja, ani pán Jar, ktorý pozvali eh, tohto autora petície. Takže ja nechcem, aby sa to dnes preberalo, zkrátka. To clarify the situation. Čiže, aby sme si to objasnili. Pani Alken, budeme musieť hlasovať. Na programe to je opakovane. Pretože druhým bodom programu je schválenie programu, takže takáto možnosť tu je. Nič sa s tým nedá robiť. Takže poslanci si to odhlasujú. Každý, kto tu sedí, bude hlasovať. Páni Bostináru a Jar povedali, že ten postup nebol korektný. Ako sa to dostalo na program? Pani Auken. o to požiadala 28. novembra. To bolo preposlané, všetci koordinátori to dostali, všetci koordinátori s tým súhlasili. Bolo to 29. novembra. Všetko to máme písomne, kolegovia. Všetko to máme čierne na bielom, pán Jar. A tie dokumenty tu mám. Takže toto je len na objasnenie. Ja som ten návrh 3. decembra dala k dispozícii 5. decembra všetko sa to koordinátori schválili, vrátanie tohto bodu Rusia Montana. 7. som dostala požiadavku o zmenu programu. A ja som k tomu povedala, podporte nejako písomne vašu žiadosť. a zistite, či v rámci koordinátorov sú koordinátori, ktorí podporia vašu požiadavku. Čiže ja som 11.12. dostala komunike od pána Bostinaru a pána Jara. Ja som požiadala sekretariát, aby niečo s tým spravil. Ja som sa program snažila zmeniť. Spojila som sa s prekladateľom petície s tým, či by Logisticky bolo možné ešte niečo spraviť s tým, ale keďže takáto možnosť nebola, prikladateľ petície je dnes medzi nami. Preto som navrhla, aby sme si ho vypočuli. Takže všetko prebehlo ako malo, naozaj som to veľmi dobre zvážila z procedurálneho hľadiska. Ale hlasovať budete musieť, tomu sa nevyhneme, lebo pravidlá sú takéto, že poslanci si sami odhlasujú program. Čiže budeme musieť hlasovať po, po častiach Respektíve takto, ak to chápem správne, tento jeden jediný bod je sporný, ostatné nie, že? Čiže program je schválený s výnimkou tohto jedného bodu. A to je bod 16. Takže tamto odhlasujeme samostatne. Čiže kto, prosím, chce, aby 16 na programe zostala? Hore ruky, kto chce, aby sme to preberali dnes? šiesti. Kto je proti tomu, aby sa to dnes preberalo? Siedmi. Ja som za, samozrejme. Ešte raz to zopakujeme. Kto bol proti? Ešte raz ruky hore. Seven. Six. <laughs> 6. seven? Two, three, Ah, six. Yeah, okay. Six. Šesť. Pomýlila som sa. Rovnaký počet hlasov za a proti. Takže nám to na programe zostáva. Takže program bol tak teraz schválený v tej verzii, v aký ste ho dostali. Uh, as far as the Item 3 is tak pokiaľ ide o bod 3, my sme ako zvyčajne zaslali zoznam nových petícií aj s e, návrhmi. E, nedostali sme k tomu žiadne pripomienky, takže dúfam, že do konca dnešnej schôdze to bude navrhnuté alebo odhlasované tak, ako to bolo navrhované. Ehm, potom, pokiaľ ide o bod 4, nemáme žiadne oznámenia, tak môžeme prejsť eh, k bodu 6. We have eh, essayed eight petitions eh, forwarded by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 prišli, aby sme obrátili pozornosť e, na otázku migrácie z rôznych aspektov. V našej krajine, konkrétne v Taliansku a na ostrove Lampedusa, e, predstavujeme veľký symbol nádeje, ale zároveň je to aj veľká tragédia pre všetkých tých, ktorí sa snažia e, dostať do Európy, pretože nedávno sme sa snažili e, e, pripraviť tak, na, takú, taký návrh, aby sa e, aby sa migrácia riešila aj v, aj v rámci kultúrnych otázok, nie len v otázkach regulatorno-právnych. Sú, v, tejto, v tejto oblasti pracujú je množstvo rôznych združení a mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú migrantom, utečencom rôznym, e, sprevádzajú ich na e, tejto nelahkej ceste a bolo by dobre, majú teda množstvo skúseností a navrhli množstvo rôznych e, e aktivít. Od roku 1998 viac ako 19 tisíc ľudí zomrelo na e, európskych hraniciach e, a 490 minulý rok a 680 tohto roku napríklad. E, my sme tieto informácie získali a aktualizovali ich naposledy v oktobri 2013 eh, na báze eh, informácií z medzinárodných eh, médií. Je tu množstvo ľudí, ktorí vidia svoje deti, aby odišli ich posielajú do Európy a napokon nedojdu ani do Európy ani sa nevrátia domov. Takže čo môžeme urobiť eh, pre týchto migrantov? Eh, musíme okamžite začať eh, riadiť jednotlivé migrant, E, alebo toky migrantov, pretože tu nie je iba otázka e, hraničných kontrol a kontrol. My tu hovoríme o ochrane ľudského života. Chceli by sme, aby sa už takéto tragédie neopakovali, ale musíme zabezpečiť dobrú koordináciu e, tohto javu migrácie, tak aby sme mali dobrú koordináciu medzi krajinami Európy, ktoré ma, sú najviac dotknuté e, týmto, týmito tokmi, a, ale aby to bola dobrá spolupráca aj s ostatnými krajinami, ktoré sú tranzitnými aj cieňovými krajinami a chceme, aby tí, ktorí e, o tom rozhodujú, e, je treba zabezpečiť taký systém, ktorý nám všetkým na, úrovni, na každej úrovni spoločnosti e, sa spojiť, aby sme mohli prijímať dobré rozhodnutia a organizovali systém, e, lepší systém správy e, migračných tokov. Rok 2014 bude opäť ďalším ťažkým rokom. Takisto je tu bude, roty, Taliansko bude takisto um, predsedať Európskej únii a budeme musieť eh, sa venovať eh, tejto otázke správovania či manažmentu um, eh, tokov migrantov. Je potrebné vytvoriť uh, viac vrstvovú kooperáciu, viacúrovňovú kooperáciu, nielen medzi členskými štátmi, to sa dá, ale predovš- nielen medzi štátmi, ale predovšetkým medzi mimovládnymi organizáciami, univerzitami, občianskej spoloč, občianskou spoločnosťou na oboch stranách e, Sredozemného mora. Je treba e, zabezpečiť lepšiu spoluprácu, pretože doterajšia spolupráca už narazila na svoje hranice a je tu množstvo problémov pri riešení tejto otázky tak v Európe ako v prípade Magreb. A je treba jednoducho zlepšiť túto spoluprácu aby treba vytvoriť trvalý, trvalú radu alebo nejaký orgán, ktorý by sa venoval um, migrácii a mali by tam byť zapojené všetky tri inštitúcie, parlament, rada aj e, komisia a jednoducho nestačí robiť len to, čo robia vlády, je treba, aby aj Európa zohrala svoju vlastnú úlohu pri príprave noriem, ktoré e, sú e, v, subjektom alebo predmetom tej prvej vlny eh, alebo ktoré sú v prvej línii pri príchode migrantov. Takže je treba túto otázku riešiť eh, spôsobom zdieľaným alebo spoločným a treba pripraviť takýto spoločný nástroj a je potrebné zabezpečiť eh, nástroj aj na južnej strane Stredozemného mora. Nestačí to len z jednej strany. Už aj na, v Severnej Afrike je množstvo rôznych organizácií, eh, napríklad v Maroku, ale už aj v Egypte vznikajú po arabskej jari a oni takisto môžu mať na túto otázku vplyv. Takže musíme dať občianskej spoločnosti a obč- európskym občanom väčšiu rolu a potom by sme mohli mať dobrý posun v tom, akým spôsobom zvládame a štruktúrujeme migračnú politiku, pretože my k tomu pristupujeme len k niečomu, čo e, je, len posúvame pred sebou ako nejaký problém, ktorý predstavuje vlastne určitý problém len nejakej xenofóbie. To je všetko. Teraz dáme slovo zástupcovi komisie. Ďakujem pekne, príjemné popoludne. Chcel by som teda eh, poďakovať eh, predkladateľom petície, ktorí zaslali svoju eh, petíciu hneď druhý deň po tej tragickej udalosti, ku ktorej došlo v oktobri. Hneď aj komisia začala reagovať, pretože tu prichádzali množstva víziev európskych, zo strany európskych občanov. 19. oktobra komisárka Malmström spolu s pánom Barozom hneď navštívili tento ostrov Lampedusu a okamžite spustili určité e, opatrenia v rámci reakcie na krízu. Posilnili sa aktivity Frontexu a tiež e, posilnili možnosti pre Taliansko, ale aj iné krajiny, ktoré sú v prvej línii a zároveň Európska komisia na požiadavku talianských orgánov aj rady Rady pre vnútro z októbra vytvorila Task Force pre Sredomorie a táto pripravila 38 operačných Eh, aktivít, ktoré by mali byť použité pri riešení situácií, k akým dochádza v Lampedúze. A v tomto kontexte Európa konzultovala množstvo z rôznych organizácií OSN, UNHCR, aby eh, to nebolo niečo, čo rozvíja len, rozvíjajú len niektoré členské štáty, ale aby to bola spoločná činnosť. Tých 38 krokov bolo prijatých v oznámení komisie k 19 eh, 4. decembra, bolo to prejednané 5. decembra na Rade pre vnútro JHA a teraz e, to bolo vyslané e, Európskom parlamentu na prostredníctvom štandardných postupov na schválenie. Tých 38 krokov presne sa týka eh, tých príčin aj tých konkrétnych krokov, ako pristupovať riešeniu problémov v Ampeduze, ale určite to nie je postačujúce. My potrebujeme toto riešiť dlhodobého hľadiska a z tohto dôvodu eh, by som chcel, aby sa predkladateľia petície obrátili aj na Ehm, webovú stránku rady JHA, ktoré, pretože tam je potrebné túto ehm, situáciu riešiť, pretože vieme, že treba e, niečo robiť v krátkodobom ohľade, ale predovšetkým treba e, riešiť situáciu z dlhodobého hľadiska. Už aj komisia na tom pracuje, je potrebné lepšie zapojiť občianskú spoločnosť a tiež, keď Európsky parlament a rada schválili tohto roku spoločný európsky azylový systém, už máme k dispozícii pomoci aj určité legislatívne nástroje. Ale ako aj Rada JHA správne e, povedala, aj na čo poukázali predkladateľia petície, že existuje tu taký prístup k, mm, k tomu, k, že je treba zlepšiť prístup k celému tomuto procesu a to je vítané. E, sú tu viaceré petície, ktoré sme obdržali. Um, my, ja samozrejme som ochotný ešte zodpovedať na nejaké konkrétnejšie otázky, pokiaľ ide o Task Force pre Sredomorie. Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem. Mr. Ilka Laitinen, the Frontex Executive Director. Teraz výkonný riaditeľ Frontexu, pán Laitinen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Príjemné popoludnie všetkým. Predovšetkým by som chcel srdečne poďakovať Európskom parlamentu a petičnému výboru za to, že ma pozvali a že mi umožňa objasniť určité aspekty, ktoré sú, sú relevantné pre eh, agentúru Frontex ktorá je e, agentúrou Európskej únie na ochranu vonkajších hraníc. Ako už povedal zástupca Európskej komisie, toto naozaj bola e, vysoká priorita na rade BHA pre vnútro, e, nielen 4 nielen od oktobra, ale už aj predtým a odvtedy už Task Force pre, pre Stredomorie už funguje na plno. Chcel by som povedať niekoľko slov k tomu, aká je momentálna situácia v otázkach ochrany vonkajších hraníc EÚ. Žiaľ, nemám veľmi dobré správy. Situácia v Stredomorí je naďalej vážna napriek respektíve porovnaní s inými rokmi e, sa čísla zvyšujú. Zvyčajne v zime je pod, počet prípadov klesá, ale v tom v tohto roku tomu vonkoncom tak nie je. Ďalšia e, vec, že tie lode, ktorý, na ktorých prichádzajú utečenci, sú stále v horšom a horšom stave, stále je tam menej e, paliva, je, sú, e, tieto lode sú v strašnom stave, ktoré, takže to, to tiež nie sú dobré správy. Tiež sa treba pozrieť trošku na to z geopolitického hľadiska, hľadať tie príčiny migračných tokov. Isté, je, v tomto všetkom je vysoká miera neistoty a keď teraz uvediem tri hlavné krajiny, odkiaľ pochádzajú pravidelní migranti, to je Sýria, Eritrea a Somálsko. Za tým nasleduje Afganistan. Myslím, že to už samo o sebe vysvetľuje to, že o akú situáciu ide a s čím tu máme dočinenia. Máme však dve jasné veci. Jedna vec je Stredomorie, čiže sú tu migračné toky, ktoré prichádzajú do Talianska nie len z Líbie, ale aj z Egypta, čiže to sú dva toky, ktoré sa spájajú e, s cieľom dojsť do Talianska a tie čúdaje a ten tlak, ktorý tu dnes existuje, závisí mm, podľa týždňov či mesiacov, ale tie počty sú oveľa vyššie než napríklad v čas pred dvoma rokmi počas arabskej jary. Ďalej ďalší druhý tok, alebo druhý problém je hranica medzi Tureckom a Bulharskom. Tam sa tie čísla historicky, e, geometricky zvyšujú, pričom najviac e, pri utečencov pochádza zo Sýrie. Um, task, force, task Force pre Stredomorie a predstavuje orgán, ktorý má riešiť e, predovšetkým krátkodobé aktivity, e, sú, sú napojení na externé vzťahy, sú tam eh, otázky, ktoré sa spájajú s posilňovaním právnych eh, kanálov, s bojom proti organizovanému zločinu, ale aj v rámci tých činností, kde eh, je aktívny Frontex. Avšak je stále dôležité, že tento súbor aktivít, ktoré vlastne už začína od jednotlivých národných aktivít členských štátov EÚ a tu existuje existujú dohody o spoločnom postupe či o spolupráci medzi členskými štátmi aj e, European Patrols Network, je to aj sieť e, koordinácie medzi e, hraničnými aktivitami, respektíve aktivitami ochrany hraníc a potom sú tu ďalšie možnosti spolupráce hranice medzi členskými štátmi. Toto všetko znamená, že je tu veľká e, výzva pri koordinovaní všetkých týchto úsilí a to je naozaj skutočne veľká výzva, musím uznať, e, pretože my musíme z jednej strany zabezpečiť, že budeme mať jasný obraz o tom, čo sa presne deje a tu najväčšou výzvou je mať možnosť e, odhaliť malé lode v Stredomorí a to je naozaj veľký nedostatok pokiaľ ide o operačnú schopnosť Európskej únie a členských štátov. Takže ešte jedno slovo o tom, akú úlohu hrá Frontex. Frontex je koordinátor. My koordinujeme jednotlivé aktivity členských štátov EÚ. A všetky tieto operácie sú však e, pod kontrolou a pod velením e, jednotlivých členských štátov. A pokiaľ ide o to, že čo je tu tá výzva, musím povedať, že mali sme, lebo boli sme svedkami toho, že sa akoby zvyšuje trošku e, trend poskytnúť zo strany členských štátov e, jednotlivých e, ľudí aj techniku v rámci Um, boja s, to, s týmto problémom. To je momentálna situácia. A potom ďalší problém je, že je tu aj rozsah um, um, operácií Frontexu. Myslím si, že médiá tu často uvádzajú nesprávne informácie, ako napríklad, eh, keď je keď je nejaká záchranná akcia, e, tak e, to, čo poskytne Európa, je zvyčajne jedno lietadlo, prípadne jedno plavidlo a keď e, na toto nesmieme zabúdať. To je jednoducho skutočnosť. V koncom, na, na koniec tohto roku sme obdržali ešte extra 8 miliónov eur, ktoré prišli pomerne neskoro, sme mohli zabezpečiť aspoň kontinuitu operačných aktivít v tých eh, najhorúcejších eh, bodoch eh, v Stredomorí a niektorých operačných zónach sa nám podarilo zintenzívniť aj operačnú činnosť. My sme už aj pripravili plán e, výbavy na 2014 a aj sme vypočítali, že budeme potrebovať ďalších 14 miliónov eur, aby sme na jednej strane zabezpečili kontinuitu operačnej činnosti a aby sme zároveň zabezpečili vyššiu úroveň intenzity v niektorých operáciách. Takže toto sú naše výzvy alebo výzvy, ktoré, ktorými stojíme. Potom posledná poznámka sa týka hraničnej kontroly a základných práv. To je otázka priority tak pre našu agentúru, ako aj pre EÚ a členské štáty. My sa maximálne snažíme, aby sme nielen rešpektovali, ale, rešpektovali, ale podporovali e, ľudské práva, ktoré sú súčasťou moderného, e, modernej ochrany hraníc. A myslím si, že máme veľmi dobré portfólio v tom, akým spôsobom to presadzujeme, akým spôsobom plánujeme operácie, akým spôsobom členské štáty eh, vyjadrili súhlas eh, s výkonom týchto operácií. To je jeden spôsob. Druhá vec je vzdelávanie, školenie. Máme systematické mm, mm, školenie a výcvik pre všetky, spolo, pre všetky spoločné operácie eh, členských štátov. Tiež je množstvo horizontálnych aktivít aktivít vzdelávacích pre hraničné kontroly a tam samozrejme e, opatrenia na budovanie kapacít, na rozvoj e, kapacít v niektorých členských štátoch. My tiež e, sa tešíme z dvoch nových noviel, nových možností, stretnutí alebo nových postov Frontexu, teda Fórum pre základné práva a tiež e, osobu, ktorá sa o tú venuje otázkam e, základných práv. Takže to je pre nás tiež prínosné a to by teda bol popis situácie. Ešte by som chcel povedať, že Frontex sa maximálne snaží, aby využil maximum všetkých svojich kapacít, aby koordinoval s európskymi členskými štátmi, v rámci tej skupiny Task Force for Mediterranean. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, otváram priestor. E, prvú požiadavku má pán, pán Majer. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quería agradecer al peticionario la posibilidad de volver a. Ďakujem, pani predsednička Chcem sa poďakovať kompetentným za to, že máme príležitosť eh, tu opätovne prerokávať takéto dôležitú, takúto dôležitú tému, mm, kde sa hovorí, že eh, tu, eh, kde sa hovorí, že ľudia strácajú svoje životy pri tom, ako sú dosiahnuť demokraciu, tak tragédia z Lampedusy sa týka skutočne všetkých a e, to sú aj jeho ekonomickí emigranti, aj tí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom prekročiť hranice EÚ. Takže tá dráma je v tej štruktúre, myslím si. Takže to, čo sa udialo v Lampeduze a to, a e, to zdesenie aj lokálnych obyvateľov, toto odráža v podstate aj to, čo cíti občianská spoločnosť v eh, ohľade zaobchádzania s emigrantami v Európskej únii a Myslím si, že by sme mali si zobrať aj to prehlásenie o univerzálnych ľudských právach, kde sa hovorí, že každý človek sa môže eh, sa môže usiediť tam, kde by chcel. To je článok 13 <clears throat> tohto univerzálneho prehlásenia. A EÚ zdá sa v e, tomto storočí nevie garantovať e, toto základné právo. Takže máme, myslím, dodatočný ešte problém, pretože pokiaľ by sa tu nejakým spôsobom ohlasovali zákony, tak máme potom dojem, že ľudia a aj dokumenty s tým sa zobchádza, ako keby boli, ako keby boli zločincami. To sú také zásadné prejavy, základné prejavy xenofóbie a rasizmu. Ja tu mám politický a etický problém s týmto prístupom, pretože my sme odsúhlasili v tejto legislatívnej perióde smernicu o návrate osôb, e, kde sa hovorí o tom, že e, keď sa chytí nejaká osoba, ktorá je bez dokladov, môže sa zadržať a potom sa môže vrátiť do e, tých miest, odkiaľ prišla, ako je Lampedusa a podobný, bez nejakého súdneho konania bez súdneho procesu a to sa týka aj maloletých. Takže tu vidíme, že sa presadili populizmus a xenofóbia a tie politické sily, ktoré sa vyznačujú s tým, s tou odrodou fašizmu. Zdá sa mi, že sme skutočne vzdialení od toho, aby sme dostali základným princípom tohto prehlásenia o univerzálnych ľudských právach. A sa nemá to význam. Nemôžeme si postaviť okolo seba múr alebo uh, plot s eh, ostatným drôtom a zabrániť ľuďom, aby sa dostali uh, do našej krajiny. To sa nepodarilo ani Spojeným štátom v, pohľade, eh, v, v súvislosti s Mexikom a takáto, takéto zabarikádovanie Európskej únie môže vám zabezpe- eh, za, môžem sa vám zaručiť, že, eh, že títo ľudia sa sem dostanú a oni sú ochotní, oni čakajú pred vojnou, pred nejakým konfliktom a oni sú ochotní vsadiť aj svoj život za to, aby sa dostali do mierového prostredia. A pokiaľ majú čo najmenšiu šancu utiec pred uh, pred hladom, vojnou a spormi, tak sa o to budú snažiť. Takže my si musíme povedať, že si to od nás vyžaduje zmenu mentality a legislatívu zmeniť a prispôsobiť tak, aby to dostalo článku 13 prehláseniu o základných ľudských právach, aby sa to skutočne uh, dostalo týmto princípom. Pán Anguraki, ďakujem. Pani predsednička, ja sa chcem takisto poďakovať za ten priebeh dnešnej diskusie. A ide v podstate o skutočne taký závažný problém. Ja si myslím, že obaja mm, páni vlastne položili tú nesprávnu otázku, pretože táto rozpráva by sa nemala týkať represívnych, represívnych opatrení, ale to, čo sme si vypočuli, vypočuli od e, dvoch pánov, to bol zoznam represívnych opatrení, ako e, treba riešiť otázku migrantov. A to považujem za nesprávne. Áno, tu ide o jednotlivé podmienky, o to, ako sa. No a ide o to, že ani komisia, ani Frontex nepohovoria nič, pretože obaja zastupujú takú politiku, ako náš kolega povedal, pretože tieto organizácie považujú migrantov za kriminálnikov, za zločincov a pokiaľ tomu bude naďalej tak, tak skutočne e, sa môžu e, robiť len opatrenia na e, ich potlačanie. No, my si musíme zmeniť kontext a z tohto dôvodu sa chcem apelovať na vás, pani predsednička, aby ste sa zaoberali aj s týmto prístupom v rámci Frontexu. My vieme, prečo bola zriadená Task Force pre Stredozemné more, ktorá je veľmi známa, negatívne známa a ktorá sa snaží presmerovať migračné toky. Task Force Stredozemné more, táto by chcela, toto oddelenie by chcela, aby sa migranti zdržiavali pokiaľ možno v Afrike. No a pani prezidentka, vy predsa veľmi dobre viete, ja pochádzam z krajiny, kde sú tieto priepasti veľmi hlboké. Každý deň sú, e, sa problémy vyostrujú a práve z tohto dôvodu chcem povedať následovné. Niektorí tvrdia áno, pokiaľ e, uľahčíme migrantom cestu, tak ich bude viac v Európskej únie. Ale pozrite si na Grécko tam môžeme hovoriť o opaku. Vy predsa viete, že Grécko ako krajina prvého kontaktu bol, je viazané e, dohovorom Dublin 2. E, utečenci a migranti prídu do Grécka a nemôžu, e, nemôžu opustiť Grécko, nemôžu ísť inám. A Grécko už takmer neudeluje žiadny azyl, ale práve tieto dva faktory v podstate spôsobili, že, že hľadujúcich a nešťastných ľudí nie, nedemotivovali a nesnažili, a, a títo ľudia sa napriek tomu pardon, snažia dostať sa do Európskej únie, hoci uh, v, e, v, ako vklad je ich vlastný život. Takže grécka policia táto sa snaží ich, im v tomto zabrániť a toto sú metódy, ktoré sú neľudské. Oni žijú, migranti žijú v neľudských podmienkách v utečenských táboroch, takže máme tu skutočne také koncentračné tábore na ostrove alebo v mestách. A toto sú najdôležitejšie aspekty e, týchto problémov a o tom by sme sa mali, a o tom by sme mali diskusovať, a, diskutovať. Pardon. Na to sme ešte stále nedostali žiadnu odpoveď. Ďakujem pani Oken. Ďakujem pekne. Ďakujeme za to, že ste prišli aj za tú petíciu, ale neviem, či mám poďakovať za odpoveď, pretože Frontex akoby e, vyznel akoby e, e, sa stalo predovšetkým o dodržiavanie humanitárneho práva. Myslím si, že žiadna z európskych krajín, keď porovnáte s tým, čo majú v susedských krajinách, ktoré sú susedmi v Sýrii, aké množstvo je tam utečencov zo Sýrie, ja s vami absolútne súhlasím, že my sme v dramatickej situácii a myslím si, že sa vôbec neuvedomuje, čo sa tu deje. Vy keď hovoríte o neregulárnych e, e migrantov, ktorí prichádzajú zo Sýrie, to je dosť zvláštny jazyk, lebo ľudia, ktorí prichádzajú zo Sýrie, to sú žiadatelia azylu, ktorí potrebujú ochranu. Myslím si, že naj zraniteľnejšia skupina sú palestínčania zo Sýrie, ktorí nemôžu ísť do Egypta, lebo tam sú považovaní za zločincov, tí sú, nám sú zatváraní a my jednoducho musíme nájsť spôsob, aby sme to len, ne, ne, tak neponechali len tak svojmu osudu. Myslím si, že je potrebné mať e, serióznu diskusiu na túto tému a diskusiu, ktorá nebude len seriózna, ale všetkým kreatívna, aby sme takisto aj pripravili správu pre ombudsmana. No. Takže on takisto musí hľadať riešenia tu, ako keby každý len sa zbavoval z odpovednosti a hľadali u niekoho iného. Zdá sa, že jednoducho títo ľudia budú sem prichádzať bez bez ohľadu čokoľvek tu um, sa budeme snažiť tomu zabrániť, oni jednoducho prídu, budú musieť hľadať, budú hľadať iné možnosti. A keď sa pozriete na tie čísla, Pretože Čiže jednoducho oni, sa, oni sú vo vojnovej situácii, vo situácii vojnového konfliktu, nemajú inú možnosť. A jednoducho pravdepodobne bude treba zmeniť eh, do Dublin dohovor a podobné veci, aby jednoducho bola tu väčšia účasť aj ostatných krajín. Určite aj Dánsko by mohlo zohnať, zohrať vyššiu úlohu. Myslím si, že o tom sa tu už diskutovalo. E, ale je pravda, že máme rôzne e, vnímanie z hľadiska perspektívy Ehm, ale keby ste chceli obviňovať moju krajinu za to, že nekonala dostatočne, možno by to bolo správne, že nezabránila tým vojnám, ktoré sú tuto v, našich, e, v našej blízkosti. Ale nehovorte o e, migrant, tokoch migrantov, že to sú neregulárni, pretože oni sú podľa nášho práva žiadatelia o azyl a my ich musíme chrániť. Thank you, Mrs. Predsedajúca, ďakujem teraz pán Salavrakos. Ďakujem pani predsednička. Ja by som tiež chcel poďakovať predkladateľom petície aj ostatným mm, predkladateľom petícií, ktoré sú v bodoch 6 až 13 pretože skutočne oni majú pracovať v oblasti, sú to skutočné kapitoly migračnej politike. My sme si teraz vypočuli názor komisie, ktorá hovorila, no áno, Dublin 2, no neviem, mali to možno, že urobiť trochu inak a potom sme si vypočuli tiež Frontex a musím povedať, že Frontex a nebolo to zlé, sa priznal, že oni zohrali určitú úlohu. Oni majú len určité možnosti a, musia e, si to vyskúšať. Tak bolo to skutočne tak, pretože s Frontexom tu sme videli jednoducho, že máme európske hranice a otázka migrácií to je európska otázka, pretože európska politika pre migrantov neexistuje, pretože azylová politika to je niečo úplne iné. Toto je menšia otázka ako migrácia. V Grécku napríklad máme 60 tisíc žiadosti o azyl a z tých 60 tisíc bolo vyhovené piatim. Piati zo 60 tisíc dostali azyl, ale my máme 1,5 milióna migrantov, takže môžete vidieť, aký je ten pomer, aké sú tie vzťahy. No a v minulom roku zhorla Bangladeži továreň a deti, ktoré tam zhoreli od 8 do 14 rokov, rokov pracovali za 37 dolárov za mesiac. A oni tiež hovorili, že prečo, že jeden z dôvodov, ktor- pre ktoré chodia alebo utekajú e, ľudia do Európy, sú ekonomické dôvody. Takže my musíme povedať, že musíme stanoviť nejakú minimálnu úroveň a e, minimálnu životnú úroveň, ale toto nikto neakceptoval. Takže e, v porovnaní s inými krajinami by sme sa mohli obvolať na to, že ľudia využívajú iných ľudí a z tohto dôvodu sa práve títo využívaní a zneužívaní ľudia snažia dostať do Európy, aby si zlepšili životnú úroveň. Takže to, čomu by sme sa, čoho by sme sa mali pridržať, je to, že skutočne v Dubline 2 tu máme niektoré krajiny, ktoré sme označali ako deponie odpadu, ako skládky odpadu. Pretože my sme povedali, že tam to všetko na, a, že tam to všetko nahrnieme a tým sa problém skončil. Ale Lampedu sa nám preukázala, že 120 tisíc utečencov, ktorí nie, 100 tisíc utečencov. Uh, vieme, že, že z týchto Luxemburg zobral 10 Dánsko, 35 Nemecko, okolo 150 a oni si mysleli, že tým sa problém vyriešil, ale toto nesúhlasí, pretože problém spočíva v tom, že musíme zrevidovať našu politiku, že týchto tisíc ľudí sa musí niekde umiestniť. A na to potrebujeme milióny. A, a, to, že, pardon, a to, že zostanú z nich milióny e, v Grécku a v Taliansku, toto si od týchto krajín vyžaduje solidaritu a la carte. Takže jeden z dôvodov, prečo by sme mali vychádzať z toho, že migrácia by mala byť e, širšia. V Európe máme enormný problém s demokraciou. To znamená, že by sme mali sa snažiť z mnohých týchto migrantov vytvoriť európskych občanov. Ako sa to dá urobiť? Už určite nie je tak, že ich budeme považovať za ilegálnych migrantov, alebo že z nich urobíme ilegálnych migrantov a že a, im a že tam budeme tematizovať e, nejaké ilegálne počiny alebo ich ilegálny pobyt v Európe. Takže na jednej strane budeme mať ilegálnych utečencov a na druhej strane budeme mať mladých ľudí, ktorí skutočne uh, sa skryli v podsveti a stali sa z nich kriminálnici. Takže musíme úplne oprávnene povedať, že potrebujeme koordinačnú radu, toto potrebujeme, takže potrebujeme tú koordináciu a ten, táto koordinácia to rada by sa mala zaoberať s tými jednotlivými kvótami, s tými kontingentami. V každej krajine určite koľko migrantov by mala prijať, či sa to, jej to páči alebo nie, pretože inak nebudeme môcť uh, zakázať migro, migráciu a, a na jednej strane a na druhej strane nútiť Grécko, aby každý rok Prijal za síce 1,5 milióna eur, ale potrebuje vlastne 30 miliard na to, aby e, tých migrantov mohlo skutočne, skutočne opatriť. Takže jednoducho musíme si uvedomiť, že, že e, azylanti potrebujú školy, potrebuje, potrebujú Mm, ubytovacie zariadenia a tak ďalej. A okrem toho naša grecká kultúra im síce nie je vzdialená, ale sú tu určité aspekty, kde musím konštatovať, že žiaľ máme niekoľko nevysvetliteľných závislostí, ale späť medzi nie vládnymi organizáciami, ktorí ktorí vlastne využívajú utrpenie týchto ľudí a preto sa títo ľudia nedostanú na, na svetlo, na denné svetlo, ale sa skrývajú, pretože nechcú opätovne prežívať svoje osudy. No, čo urobíme do budúcnosti? My sme si tu teraz porozprávali, vrátime sa do kancelárie a tým sme problém vyriešili. Ja mám skutočne pocit, že sa stále len hovorí a rozpráva. Uh, a to s hypokriziou. A preto sa nechcem o tomto veľmi šíriť, o týchto otázkach. My teraz e, diskutujeme už pomaly 5 hodín, ale teraz sa musíme rozhodnúť, pretože my tento problém jednoducho musíme dostať zo stola a musíme sa problému venovať. pani Anna. No ďakujem. Ďakujem pani predsednička, ja považujem za mimoriadne dôležité, že dnes tú tému diskutujeme a vidíme na tom, a akýkoľvek vás sa prihlási, že skutočne tu nie je nejaké jednoduché univerzálne riešenie. Ja len žiadam o to, aby sme e, k sebe prístupovali. A aby sme e, e, prisvali k sebe čestne, to znamená e, migračná politika alebo zaobchádzanie s azylantami a žiadateľmi o azyl je európskou úlohou. Toto je samozrejme veľmi dôležité, ale napriek tomu, napriek tomu si musíme položiť otázku, ako sa to zorganizuje, musíme si vytvoriť určité pravidla, bez toho to nepôjde. A keď teda niekto príde a bude tam stať, tak musíme si položiť takisto otázku, koľko azilantov Európa znesie. Je to milión, 10 miliónov, 100 miliónov. Takže a okrem toho tu máme legálnu migráciu. Čo sa pod tým má rozumieť? To znamená, zoberieme len tých najlepších? tí, čo sú dobre vzdialené a prídu a ostatní, tí, tí môžu ísť no a tí všetci ostatní musia zostať vonku. Takže dôležité je, aby sme diskutovali dopredu, ako s tým budeme zaobchádzať. A v Nemecku napríklad máme asi 100 eur za mesiac v hotovosti. Dostávajú asi 100 eur mesačne a oni toľko to peniazy v živote nevideli a potom je to pochopiteľné, že e, k nám samozrejme chcú prísť. Teraz mi dovolte povedať niekoľko vecí k Frontexu. Áno, my nemôžeme Frontex uh, nadmerne zaťažiť. Samozrejme, Frontex uh, prichádza do hry pomerne neskoro. A vlastne až potom, pokiaľ e, rozvojová alebo zahraničná politika stroskotala a v podstate pre týchto ľudí už je to dosť neskoro, neskoro tam už sme urobili niečo zlé, keď sa e, pokúšajú dostať sa na naše územie za dobrodružných podmienok. Takže v podstate sa pokúšajú manažovať nejakým spôsobom tú katastrofu. Takže ja som veľmi rád, že o tom hovoríme a takisto e, sa budeme, budeme baviť o tých špeciálnych, e, špeciálnych súdoch. No a e, Jednoducho nemáme jednoduché odpovede na túto komplexnú otázku a myslím si, že ani uh, táto diskusia nám neponúkla záver um, a samozrejme aj keď vieme, že Frontex bol kritizovaný, ale nesmieme si vyňať len, vybrať len jeden bod a vrhnúť sa naň, pretože skutočne tu máme veľké viacvrstvové problémy, na ktoré nemáme momentálne riešenie. Samozrejme, dodatočne sa to všetko dá vysvetliť, ale ako sme skutočne s Elam vítali vlnu demokratizácie v Severnej Afrike. Áno, boli sme presvedčení o tom, že demokracia sa presadí. To je tá jedna vec. A druhá vec je, že utečencov nebolo menej zrazu, ale ich oveľa viac. To znamená, že niečo tu nie je v poriadku, musíme o tom diskutovať, ale ešte raz mi dovolte povedať záverom, na tento ťažký problém nemáme jednoduché riešenie. Ďakujem pán Boštináru. Mm, ďakujem pekne. Nebudem nejako veľa opakovať z toho, čo povedali padrečníci. Snad len to, čo povedal pán Jar, teda, že je dôležité mať správu ombudsmana o Frontexe, klásť na to dôraz, lebo problémy existujú. Po druhé, majme e, stanovisko, respektíve správu, k tejto správe ombudsmana o Frontexe. Naozaj najvyšší čas takú správu vypracovať. A ešte po tretie, nezabúdajme, že parlament vyzval radu, aby spustila práce na príprave novej imigračnej a azylovej politiky EÚ. A členské štáty stále diskutujú, nehybú sa, dochádza k činom. Takže nezabúdajme, že po fínskom predsedníctve Vtedy nám slúbili, že budeme mať skutočnú imigračnú azylovú politiku EÚ, že zďaleka nič také nemáme. Lampedusa, to je naozaj obrovská tragédia, opakované tragédie, petície týkajúce sa azylu a petícií je ešte raz viac, ten problém je čas dramatickejší Takže my ako výbor máme naozaj povinnosť pripraviť prácu, eh, pardon, správu, odhlasovať to v parlamente a opostúpiť komisii, lebo fakt potrebujeme zmenu, zásadnú zmenu v azylovej a imigračnej politike. Lampedusa a tragédie tohto typu, skratka nemôžeme ich brať ako niečo, čo sa deje, ale musíme situáciu riešiť. Ďakujem. Pán Fatelo, na minútku reagujte a potom pôjdeme ďalej. Áno, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Naozaj veľmi dôležitá diskusia. Zastupcovia Frontexu, komisie, parlamentu a rady Vypočuli sme si všetko. Vidíte tu aj prácu, ktorú sme odvádzali za posledné mesiace. Dá sa tu menovite povedať všetko. Ale je ešte čo robiť. My chceme samozrejme ísť cestou prevencie. Prevencia je lepšia než len reakcia. Ale reagovať je potrebné veľmi rýchlo. Plánovanie, dlhodobé plánovanie, hlavne pokiaľ ide o stratégiu pre Stredomorie. Nechali sme si viac času, chceli sme z dola nahor uplatním takéhoto postupu s konzultovaním všetkých prísť s nejakým novým riešením. Chceme naozaj, aby všetci spolupracovali, tí, čo poznajú situáciu, tí, ktorí môžu prispieť svojou troškou k dobrému riešeniu. Myslíme si, že naozaj by mala byť možnosť samozrejme celý postup urýchliť, o niečo urýchliť, napríklad aby Frontex dokázal zabrániť vôbec vyplaveniu takýchto rýb, vyplávaniu takýchto rýb, e, takýchto lodí, pardon. E, samozrejme, že lepšia kontrola by bola v tejto súvislosti na mieste. E, Ďakujem pekne za to, že ste nastolili takúto pálčivú tému. Mene všetkých môžem povedať, že európsky občania, ktorí sa obracajú na náš výbor, sú naozaj rôzneho pôvodu, pochádzajú z rôznych krajín, regiónov, Nemci, Rakúšania, Gréci Občania z rôznych krajín naozaj píšu petície na túto tému, čiže vidíme, že ide naozaj o tému, ktorá sa neobmedzuje na Taliansko, Maltu, Lampedúzu a ďalšie kritické miesta. No a naozaj je potrebné pripraviť naozaj nové koordinované riešenie pre Stredomorie európskej perspektívy. Komisia aj dnes zdôraznila to, že v každom prípade chce uplatňovať perspektívu, ktorá bude taká všeobecnejšia, všeobjímajúcejšia, teda nie e, cez hľadisko jednej jedinej krajiny, ale z hľadiska viacerých krajín. Čiže komisia už eh, vytvorila celú radu nástrojov. Ale všetko sú to zatiaľ iba čiastkové kroky, ktoré prirodzene nie sú nejakou koordinovanou preventívnou stratégiou, Zatiaľ ich nemôžeme nazvať stratégiou. Všetko sa deje vo svetle až samotných udalostí. Tá petícia je samozrejme neuzavretá, lebo situácia je naďalej dramatická a je na nás vyvíjať úsilie v tom zmysle, že budeme žiadať e, konkrétne kroky zo strany komisie, zo strany Frontexu, aby sme naozaj mali európsku legislatívu a jasné pravidlá, pokiaľ ide o azylovú politiku, utečenickú politiku, vstup na územie, aby sme naozaj takýmto ľuďom dokázali efektívne pomôcť. Takže naozaj potrebujeme európske riešenia. Lebo v opačnom prípade to bude iba núdzová pomoc bez skutočných zdrojov. Naozaj pomoc ľuďom je na prvom mieste zachovanie základných práv, vychádzajúc z európskych hodnot, kým takéto niečo dosiahneme, tak budeme stále konfrontovaní s krízami, keď sa ľudia budú snažiť dostať na naše územie. Čiže poprosíme komisiu, aby sa snažila pripraviť takú celosnejšiu, zacielenejšiu komisiu. Komisia to prislúbila, no ale takto to býva, že slov je často veľa a konkrétne riešenia nikde. Ďakujem pekne. Tým by sme tento bod uzavreli a poďme ďalej. Petícia talianského občanu Giuseppeho Lambarelliho, občana Giuseppeho Lambarelliho, Máme tu aj takú písomnú notu, ktorú všetci máte k dispozícii. bohužiaľ nemohol prísť osobne. Táto petícia sa týka záchrany talianských provincií, teda že dochádza možno k narušaniu rovnováhy v tom zmysle, že vláda koná inak, než požadujú občania. Je to podľa článku 1.1 zmluvy o fungovaní EÚ. To sú novinky v súvislosti s väčšou mierou transparentnosti a blízkosti občanom. Čiže Ide o petíciu, kde sa stiažujú na taliansku vládu kvôli porušovaniu hodnú, ktoré sú základom EÚ. Cituje sa tu viacero článkov zmluvy o fungovaní EÚ, právo na nediskrimináciu, rovnaké zaobchádzanie, dobrú správu veci verejných a tak ďalej. Spomína sa tam kade kto, aj predsedovia rôznych provincií. Rada Európy v marci vzniesla námietku voči Taliansku vzhľadom na nedržiavanie práv lokálnych úradov, hlavne pokiaľ ide o tri jednotku Európskej charty pre územné celky a ich zastúpenia. Čiže ide o požiadavku vychádzajúcu z práva na priamu voľbu lokálnych zástupcov, teda aké je postavenie týchto lokálnych úrovní v členských štátoch. Niektoré sú väčšie, niektoré menšie, niektoré majú provincie, niektoré nemajú. V Taliansku tieto provincie splňajú určité úlohy, majú určité kompetencie v oblasti sociálnej, školstva, ciest a tak ďalej. Takže sú tu veľké rozdiely medzi krajinami. V Nemecku napríklad majú okresy 45 miliárd, Tých 50 španielských provincií má 16 miliard, talianske nemajú ani 10. Talianske provincie majú menej než 1,6 celého rozpočtu Talianska. Na ilustráciu To je toľko teda iba na ilustráciu. E, cieľom tejto petície je snáď prispieť k tomu, aby sa rozpočet nejakým som reštrukturalizoval v prospech týchto nižších e, samozpráv. EÚ sa tu vníma ako jedna z príčin takejto úpravy, ktorá v Taliansku prevláda. Takže autor žiadosti tu nie je, preto dám rovno slovo Európskej komisii. Pán Eisenberg, nech sa páči. Dobrý deň. Európska komisia si myslí, že ide o internú organizačnú štruktúru, čiže my nevidíme žiadnu kompetenciu EÚ, pokiaľ ide o túto otázku vychádzajúc z platných zmluv. Čiže už sa tomu nechcete viacej vyjadriť? Dobre, výborne. Niekto iný sa chce vyjadriť? Nech sa páči. Bueno, buenas tardes, presidenta, compañeros, colegas. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. No, ja súhlasím, e, teda nemôžem plne súhlasiť s návrhom, s návrhom zjedením komisie, pretože ak je tu nejaká menšina v nejakej krajine, ako napríklad u nás, tak skladka nemôžem súhlasiť s tým, čo povedala komisia. Komisia to považuje za vmiešavanie sa do nejakej vnútornej štruktúry krajiny, či sú to nejaké autonómne provincie, spolkové krajiny alebo provincie, na ktoré je tá krajina rozdelená, že to je teda interná vec. Ale komisia predsa zasahuje do vnútorných záležitostí, napríklad pokiaľ ide o nižšie samozprávne celky, tak e, u nás v Španielsku Európska únia čo zasahuje e, do ich kompetencií, alebo teda do ich úloh v miere, ktorá by v zásade prislúchala iba národným štátom. Pripomína mi to situáciu v Katalónsku. V Katalánsku to sú veci, ktoré sa vymýka akémukoľvek právnemu základu, teda že by Katalánsko malo prestať byť e, súčasťou EÚ, keby sa stalo nesamostatným. Na to naozaj neexistuje žiaden právny základ. Ide o menšiny, e, autonómne národy, e, menšiny bez štátu, národy bez štátu. To je veľmi komplikovaná problematika. Takže ja osobne si myslím, že táto petícia by mala ostať otvorená. Naozaj potrebné občanov do rozhodnutí, ktoré sa ich priamo týkajú, zapojiť. A toto sú naozaj veci, ktoré sa ich priamo týkajú provincie sú dôležitými regionálnymi inštitúciami v rámci štruktúry štátu, sú najbližšie k občanom. Veď predsa ide o to, aby ľudia boli v kontakte s tými, ktorí príjmu rozhodnutia určujúce pre ich každodenný život. Ak to komisia takto nechce, tak máme problém. Teraz pán Boštinaru, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. No, máme tu vyjadrenie komisie, z toho vyplýva následovné. Poprvé, každá krajina sama rozhoduje o, svojom, o svojej vnútornej organizácii. Po druhé, akékoľvek zmeny v rámci ústavnoprávnych kompetencií sú otázkou subsidiarity. Rozpočet. Ten komisia iba vopred skontroluje, či splňa určité kritéria, makrokondicionalita a td, deficit. Opravte ma, ak sa milím, ale komisia do detajlov nezachádza, pokiaľ ide o proces pridelovania peňazí, teda ako sa peniaze rozdeľujú medzi regiónmi, okresmi, obcami, provinciami a tak ďalej. Jediný aspekt, a ja som ako pani predsednička členom výboru REGI. A jediná vec, na ktor- ku ktorej sa komisia vyjadruje v prípade zmeny štruktúry, to je úloha správnych orgánov. Čiže ak je tu nejaká regionálna úroveň, ktorá má nejaké riadiace kompetencie, tak vtedy Európska komisia o tom musí byť informovaná urobí audit a akredituje teda e, tento riadiaci orgán. Ale to je jediná situácia, keď sa to deje. A ak sa nemýlim, nešlo o Katalánsko, ale išlo o Taliansko. Takže prosím, nehačme do jedného vreca veci, ktoré tam nepatria. A preto by som bol rád, keby sa táto petícia uzavrela. Ďakujem. Pani Auken, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ešte doplním. Spomínam si, na podobnú situáciu. Hovorili sme o Taliansku, Ríme, o provinciách, že tam toľko administratívnych úrovní, toľko ľudí, čo nemajú celkom jasné kompetencie, nikto nemá prehľad, nikto neniesie zodpovednosť. Vtedy išlo o odpad v kampanii a skladka všetci do toho dávali ruky preč. Minister životného prostredia povedal, že by musel 560 eh, starostov do toho procesu zapojiť, keby chcel veci pohnúť vpred. Takže toto je naozaj rozdrobená organizácia, štruktúra. Ja myslím, som tento systém je potrebné zreformovať, ale to nie je v našej kompetencii. Preto môžem iba súhlasiť s tým, čo povedal zástupca komisie so všetkou úctou, pani predsednička, naozaj ma prekvapuje, že takáto petícia bola uvažovaná za priateľnú. Keď sa pozriem na tú kopu, ktorú sme odmietli, tam sa to týkalo EU legislatívy a toto je naozaj veľmi abstraktná úroveň, na ktorej sa tu pohybujeme. Čiže nesúhlasím s kolegom po mojej pravici. Sme síce z jednej skupiny, ale nemusíme byť zajedno v každej téme. Takže prosím, nenechám túto petíciu otvorenú. Neviem, ako by sme mohli prispieť k vyriešeniu tohto problému. Fakt neviem. Chápem postoj komisie. Ja sa do diskusie zapojím. Pokojne podiskutujem o tom, ako zmeniť štruktúru, organizáciu v Taliansku, ale Rozhodovaciu kompetenciu nemáme, takže navrhujem túto petíciu uzavrieť. Pán Jár. Áno, moja skupina. Myslím, že môžem povedať opačný názor. My by sme to radi nechali otvorené, aby sa o tom mohlo diskutovať. To je naše stanovisko. Ja, wir waren vorher schon einer Meinung, das wird schon zu viel, okay, äh, Margret, wenn wir zu viel. No, Margaret, už sme boli si zajedno v tej téme predtým, takže aby sa to neopakovalo nejako príliš často, aby sme z toho neurobili zvyk. Una, un clima sicuramente particolare quello di oggi, la seconda, il secondo momento di... No. Zase raz Predsednička to pochopila tak, že pán Jara, pani Auken majú rovnaký názor, ale zmýlila sa. Prepašte, ja som používala tlmočenie, hovorí pani predsednička. Nejako to neprešlo. Ja som mal pocit, že aj pán Jar chce túto žiadosť, túto petíciu uzavrieť. Takže, dobre, nemáte predsa rovnaký názor ako pani Auken. Takže my za EPP musíme vyjadriť hlasovaním vlastne asi naše stanovisko, pretože je pán Jar je tu za EPP, pán Vuštinár je tu za socialistov ale v prípade zelených tí nie sú jednotní, takže musíme dať hlasovať. A si myslím, že ak niekto navrhol, aby sme to e, ponechali otvorené, tak e, ja sa k tomu môžem pripojiť. E, myslím si, že keď Peter Jar má odpoveď, ako sa táto otázka týka európskej legislatívy, keby som na to vedela odpovedať, ja by som bola rovnako e, nadšená ako Peter Jar. Ďakujem pani Auken. Súhlasíte teraz s návrhom pani Auken, že by sme teda ponechali túto tému otvorenú? We will uh, keep the petition open and we will ask Takže ponecháme túto petíciu otvorenú a požiadame komisiu o konečné informácie. Pokračujeme bodom číslo 16 a je tu petícia, ktorú predkladá Združenie rumunských vedcov AD Astra o údajných porušeniach právnych predpisov spoločenstva v súvislosti s projektom Bane na ťaženie zlata v Rošia Montana. Spolu s petíciou, ktorú predkladá Sorin Jurka, z Rumunska e, na rovnakú tému. A ďalšia petícia, ktorú predkladá ďalší rumunský občan k rovnakej téme. I prítomný je tu dnes jeden z predkladateľov petície, pán Octavio Vujkulescu za AD Astru a má možnosť hovoriť 5 minút. Ďakujem pekne. Príjemné popoludnie. Chcel by som opäť poďakovať za príležitosť eh, predstaviť eh, eh, aktualizovanú aktualizáciu našej petície. Aj ďakujeme pekne, že ste to dali na program, pretože zatiaľ nedošlo k žiadnemu pokroku. Práve naopak sú nové dôkazy, ktoré zdôrazňujú naše pochybnosti. Aj ako možno už viete, Ehm, téma ročia Montana sa stala už témou celej spoločnosti v poslednej dobe a mnohí sú nahnevaní a tiež už eh, spôsobila veľké demonstrácie. Ehm, tento projekt rozdeľuje spoločnosť aj veľké politické strany a myslím si, že práve preto môžeme eh, potvrdiť, že je to téma pre všetkých chcel by sme teda opäť predložiť, aby požiadať o to, aby sa tomuto projektu venovala osobitná pozornosť a že je treba zabezpečiť e, príslušné vyhodnotenie a treba uplatniť prístup obozretnosti v súlade s článkom 191 zmluvy o fungovaní EÚ a myslím si, že táto diskusia aj podporuje to, čo tu vlastne odznelo pred pár minútami. Ešte by som sa dotkol hlavných otázok. Projekt je oveľa väč- je najväčším projektom e, na e, kianit, preto veľmi ťažko je vlastne zistiť, aký je obsah vôbec tejto produkcie. E, no, Dol by som teda tú situáciu na občana, čiže Čiže na občana je to asi e, toľko zlata, koľko je v jednom snúdnom prstení, ale v prípade kianidu to by malo byť 8 e, kubických metrov. Teda operácia je v husto osídlenej oblasti, v hydrografickej zóne a je tam tiež, je to domov pre rôzne e, z, schránené druhy. Táto, um, táto um, táto baňa je takisto obrovská alebo najväčšia z hľadiska svojich rozmerov a množstvo chemických látok uh, je najväčšie v porovnaní s, akými, s inými um, zaradeniami tohto druhu. Um, pokiaľ ide o firmu, tak um, je to, to čo, ich e, geografické prieskumy sú, nie sú v súlade s geografickými, geologickými pred, e, prieskumami, ktoré vykonal e, geografický, geologický ústav Rumunska. A na týchto sú tu dve, dve miesta, kde by mala budovať bane. Aj na tom, na, je to vidieť aj na týchto mapách. Takže E, keď, sa, keď e, by sme sa venovali otázke priesakov, to si určite vyžaduje veľké preskúmanie. Dvaja veci, ktorí e, boli, vypovedali aj v osobitnom výbore v Rumunského parlamentu z hľadiska presnosti týchto map a ja mám so sebou aj príslušné mapy, aj mapy geografického ústavu, aj operátora, ktorý chce prevádzkovať dane, bane. E, veľmi e, tým pádom tu vzniká otázka, že akým spôsobom sa vyhodnotili rizika. My sme volali potom, aby tu boli pri, pri, robili posúdenie e, rizik, pričom ale bremeno záťaže má niesť prevádzkovateľom a projekt by nemal dostať zelenú, kým sa e, nevyjasnia všetky okolnosti. Takisto finančné záruky operátora sú vonkoncom nepripo, neproporčné vo vzťahu k rozsahu týchto operácií. A keby došlo k nejakej havárii v, pri operácii, pričom je to 10 násobne vyššie riziko, pričom je to, nie, nie je to vysoko husté, tie husto osídlený región. A preto e, Avšak za, začiatkom tohto roku poisťovateľ, e, veľká firma Allianz, odmietla poskytnúť e, poistenie e, tomuto operátorovi a napokon uviedla, že s touto firmou nevstúpi do žiadneho obchodného vzťahu vonkoncom, čo, nám, čo je, teda potvrdzuje naše pochybnosti. Tiež je tu nedostatok e, výpoč- jasnosti pri výpočte rôznych čísel a tiež aj keď sa v rámci princípu obozretnosti my sme požiadali, a aby e, sa posúdil súlad s jednotlivými európskymi legislatívami smernica ako napríklad 2435 a 9682, kým ešte všetko bude schválené. Ďalej je tu ďalší aspekt tejto e, operácie, ktorý poukazuje, že je potrebné konať e, okamžite a je treba zabezpečiť aj preventívne opatrenia. Operácia, s, pretože súvisí súvisí s, so zničením e, geologického priestoru. A Medzinárodná rada pre e, pamiatky, e, to je orgán, ktorým konzultuje s komisiou. Tí začiatkom tohto roku volali po záchrane tohto jedinečného miesta a že je treba zabezpečiť ochranu tomuto priestoru. Okrem toho boli tieto informácie e, publikované a tiež akademici e, zistili, že tento priestor predstavuje e, predstavuje jedinečný priestor a že toto územie, ktoré splňa štyri kritéria z kritérií pre to, aby sa mohli stať európskym kultúrnym dedistvom, respektíve kultúrnym dedistvom UNESCO, e, že títo e, a deštrukcia takéhoto miesta by bola zločinom, aké Európa nezažila za svoje roky v mieru Ehm, pretože tieto tých, ktorí my, my jednoducho musíme venovať dostatok eh, pozornosti tomu, čo nám zanechali naši Ehm, naši predkovia a tieto veci musíme chrániť. Uh, mm, predsedajúca, ďakujem. My sme obdržali množstvo petícií na podobnú tému z iných krajín, aj napríklad z Grécka, takže ďakujem pekne za to, že ste predstavili svoju petíciu. A teraz dávam slovo pani Marian Müller za komisiu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o Roša Montana, po prijatí petícií v roku 2010 a 2011 komisia obrátila na rumunské orgány a žiadala od nich informácie o týchto projektoch. Ehm, e, orgány nám poskytli detailné informácie a po preskúmaní týchto informácií komisia 16. decembra v roku 2011, teda presne pred dvomi rokmi, poslala svoje um, výsledky svojho preskúmania parlamentu. A záber bol vtedy taký, že nedošlo zatiaľ k porušeniu európskej legislatívy, najmä preto, že zatiaľ nebolo udelené stavebné povolenie. Potom to bolo chvíľu ticho, tak až do augusta tohto roku, kedy rumunská vláda prijala návrh zákona, ktorý sa týkal tohto projektu, ktorý ale už mohol mať eh, vplyv na, eh, proces, na schvalovací proces alebo mohol mať aj vplyv na na presmerovanie rieky. Komisia obdržala množstvo listov od občanov mimovládnych organizácií a spustila teda Európsky pilotný projekt, v ktorom opäť žiadala rumunské orgány, aby predložili návrh zákona a tiež dohodu, ktorá by mala tvoriť prílohu eh, tohto návrhu zákona. To mala byť, eh, v prílohe mala byť dohoda z Rošia Mortana Corporation a to bolo 13. septembra. Potom 26. novembra komisia požiadala o doplňujúce informácie, osobitne pokiaľ ide o aspekty presmerovania rieky. Ehm, a rumúnske orgány zatiaľ ešte neodpovedali a komisia očakáva teraz v týchto dňoch odpoveď od rumúnskych orgánov. Však minulý týždeň, teda minulý útorok, ten návrh zákona, ktorý mal byť schválený parlamentom, bol parlamentom e, zamietnutý. Takže komisia dôkladne sleduje proces schvalovania banského projektu v Rošia Montana. A komisia samozrejme e, jej ide o to, aby všade platila príslušná európska legislatíva, osobitne z hľadiska banskej činnosti a žiadna činnosť nie je je povolená, pokým nebude vydané stavebné povolenie a pokým každá eh, európska alebo všetká európska legislatíva nebude dodržaná pri, osobitne v tomto prípade legislatíva alebo či smernica o posu, vypracovaní posúdenia vplyvu banskej činnosti. Ale zatiaľ teda je záver taký, že v súčasnej situácii sme neidentifikovali žiadne porušenie európskej legislatívy, pretože zatiaľ nedošlo k udeleniu stavebného povolenia. A proces aj na samotnej vnútroštátnej úrovni v Rumunsku ešte stále len prebieha, sa neukončil predsedajúca. Ďakujem. Teraz dám slovo pánovi Boštináru, aby otvoril rozprávu. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som hovoril po rumunsky a aby som pozdravil všetkých tých, ktorí nás teraz sledujú. V prvom rade sa chcem vyjadriť nielen z očí v oči extrému výboru, ale aj z oči voči tým tisíckam Rumunov, ktorých sa to týka. Sú tu stanoviská, argumenty, ktoré som už vyjadil, či už vo výbore ústne alebo písomne. Ja osobne som za to, aby táto petícia zostala otvorená Čiže ak tu bol nejaký návrh, že sa to dnes dalo uzavrieť, ja osobne si myslím, že to nie je možné. Som proti uzavretiu tejto petície. Je potrebné, aby ostala otvorenou, tak aby všetky návrhy, ktoré sa budú týkať tejto bane do budúcna, boli podložené legislatívne, aby sa tam využívala aktuálna, najmodernejšia technika a technológia. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za informácie, ktoré sme od predkladateľa petície dostali na poslednú chvíľu. Boli kolegovia, ktorí netušili, čo sa v Rumunsku deje, aká je aktuálna situácia. Áno, platí, že bol vytvorený v parlamente osobitný výbor s cieľom tento návrh zamietnúť a ten pôvodný návrh aj bol veľkou väčšinou v parlamente zamietnutý. Ide o návrh legislatívy predložený ešte bývalou vládou. Rumúnska vláda na základe protestov proti takémuto návrhu bane navrhla všeobecný návrh zákona o banskej činnosti. A je tam jedna veľká novinka, že jeden projekt, ktorý by bol škodlivý pre životné prostredie, nemôže byť schválený. To je prvá vec. A po druhé, žiadny investor nebude môcť e, nejaký projekt spustiť bez predošlej environmentálnej analýzy bez využitia najmodernejších dostupných technológií. Čiže zopakujem, ten pôvodný návrh bol zamietnutý. Európska komisia hovorí, že zatiaľ nebola urobená environmentálna analýza v prípade tohto. Către Comisia Europeană să finalizăm negocierea la amendarea direct. Čiže Máme tu smernicu, ktorej sa týka správa Zanony. Je to správa, teda smernica o, o posúdení environmentálnych vplyvov. A tam máme množstvo návrhov navrhovaných aj našim výborom. Ide o zapojenie občianskej spoločnosti do príjmania rozhodnutí. Ale komisia nám zatiaľ nedala nič. A nezabúdajme, že parlament svoju aktivitu v, tejto, v tomto funkčnom období čo, čo chvíľa ukončí. Autor petície prišiel sem z Veľkej Británie, žiadateľka v Rumunsku sa o tom diskutuje, ale žiadne konkrétne odpovede to neposkytuje. Nie je to podľa mňa ani nápomocné, ani korektné. Preto by som bol za to, aby tá petícia ostala otvorená. A keby sa o nej hovorilo, keď budeme mať dispozícii dostatok informácií, a to overených informácií. A táto petícia musí ostať otvorená a byť založená na solidných argumentoch, preto, aby všetky budúce banské aktivity, či už v Rumúnsku alebo inde v EÚ, vychádzali z najmodernejších, e, najmenej škodlivých technologických noriem. Či je to Rumúnsko, Grécko, Bulharsko alebo iné krajiny, kde sa má vykonávať banská činnosť, prosím, všetci musíme rešpektovať e, európsku legislatívu. Takže ešte raz ďakujem pekne autorke petície. Ďakujem pekne a teraz dáva slovo. Well, Madam Chairman, uh, thank you very much. Ďakujem pekne teraz pán uh, Helmer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že mali by sme vedieť, že celá z tejto, z tejto veci sa stalo, tak by som to nazval politický futbal. Zdalo sa, vyzerá to, že toho sa chopili rôzni rumunskí politici, ktorí využili tento projekt v rámci predvolebného boja. Myslím si, e, že námietky zo strany predkladateľa petície sú pomerne široké a všeobecného charakteru a platili by pravdepodobne na rôzne banské, e, nielen nie banské činnosti, ale na rôzne infraštruktúrne projekty e, v akejkoľvek krajine. A že, sú, že dochádza k určitým tým, E, otázkam, ktoré, nie, e, ktoré sa týkajú geológie, že ako keby to slúžilo svoj nejakému všeobecnému účelu. Ale pani predsedajúca, ja e, chápem tak, že tento výber existuje na to, aby európsky občania mohli obracať pozornosť na to, kde dochádza k porušeniu európskeho práva. A práve sme počuli z komisie veľmi dobre odôvodnenú odpoveď, keď nám povedali, že preskúmali, čo sa deje a keďže projekt zatiaľ nebol ani dostatočne rozvinutý a ešte nebolo udelené stavebné povolenie, tá komisia k dnešku nie je schopná povedať, že došlo k porušeniu európskeho práva, ak som tomu dobre rozumel nedošlo. Preto je veľmi ťažké pre mňa, aby sme sa dívali na túto petíciu vôbec, e, vôbec sme ju skúmali vôbec. E, banské operácie e, predovšetkým musia byť, alebo spadajú pod rumunské právo a keďže Rumunsko je v súčasnosti členom Európskej únie, tak tento, toto banské právo musí byť v súlade s EU právom a ako viete, ja nie som veľkým advokátom európskeho práva, ale myslím si, že takéto pre predpisy zvyknú byť veľmi prísne a zvyčajne sa aj opatrne alebo dôkladne uplatňujú, najmä e, v takých prípadoch, kde je vysoká miera záujmu verejnosti, aj obavy verejnosti. A ja by som bol po e, princípe obozretnosti, na ktorý vždy platí v prípade takýchto okolností a myslím si, že čokoľvek, čo robí človek, e, je všetko nebezpečné. Ráno stanete a už je to nebezpečné. Takže keď budeme uplatňovať tento princíp obozretnosti na čokoľvek, čo robíme, tak vždy nájdeme aspoň výhovorku, že to robiť nebudeme. Takže ja si myslím, že my potrebujeme investície, potrebujeme ekonomický rád, potrebujeme zamestnanosť, potrebujeme priemyselný rozvoj a ak môžem povedať tak, Rumunsko, ktoré je z najmenej rozvinutých krajín v Európskej únii, to potrebuje zamestnanosť a investície do priemyselných projektov viac než ktokoľvek iný. Takže

Ak k tomu niekto budú, bude klásť e, námietky, tak e, myslím si, že nie je to nie, nie iba Rumunsko, ale sú aj iné krajiny, aj moja krajina, kde e, hoci akému projektu hneď automaticky je, automaticky je opozícia. Jednoducho tie škody, ktoré robíme voči investíciám a voči budúcim ekonomickým príležitostiam sú závažné. Myslím, že rumunskí občania by mali tiež preskúmať alebo zvážiť aj prínos prínosy takéhoto projektu a že či keď budú neustále klásť odpor, že či to nespôsobí tomu, že investor zmení svoje plány a potom by to napokon bolo skôr nevýhodou pre Rumunsko a rumunské hospodárstvo, ak tá firma nakoniec odstúpila od svojho projektu. Takže v závere, pani predsedajúca, ak stojíme dnes pred otázkou, otázkou a prepáčte, že som prišiel neskôr, neskôr tak presne neviem, aká otázka je, ale ak je tu otázka, že či petícia má zostať otvorená, mne sa zdá, že nemá zmysel mať petíciu, kým nie je dôvod, že došlo k porušeniu európskeho práva a predľa mňa, podľa mňa by teda najrozumnejšie by bolo túto petíciu uzavrieť. Ďakujem pekne. Pán Elmer, e, teraz má slovo pani Auken. Určite pán Elmer je jedným z najodvážnejších e, ľudí v Európskom parlamente. Naozaj on má Isté, isté, isté, um, Mm, ak ide o kyanid tak ako keby sme sa hneď správali inak neuplatníte predsa princíp tak Takto by ste chceli tomu pristupovať. Ale mne sa zdá, že práve tentokrát máme šancu e, zabezpečiť niečo ešte predtým alebo zabrániť niečomu a neriešiť niečo až potom, keď už e, niečo nevíde alebo bude sa udeje niečo zlé. Myslím si, že momentálne máme možnosť, veď sme tu hovorili, o, odznela tu celá, celý zoznam legislatívy, ktoré by, ktorá by mohla byť e, nedodržaná týmto projektom. A myslím si, že všetky tieto úvahy teraz by sme mali zvážiť ešte prv, než dojde k nejakej katastrofe. A to je práve správne. A myslím, že to bolo odmietnuté v rumunskom parlamente práve preto, že aj, že aj oni mali obavy. A iste obávam sa, že teraz odmietli jeden návrh e, zákona a že pravdepodobne sa pripravuje nový zákon. A neviem, či vy viete takisto ako aj ja, že to sa opakuje stále to isté a teraz niečo odmietneme, ale príde nový návrh zákona, ktorý zás bude mať e, určite v prípade e, banskej činnosti a o prípade e, banskej činnosti na ťažbu zlata. Určite je to predmetom veľkých, veľkého záujmu. Tak, ale ja som rada, že Ruský parlament pristupuje k týmto otázkam obozretne a je určite výborné, že máme možnosť vopred sledovať, čo sa bude diať, čo sa deje a že mm, musíme požiadať občanov v Rumunsku, aby naďalej sledovali situáciu a naďalej nás informovali o vývoji, pretože neviem, že či e, zlato je práve tou vecou, ktorú tuto najviac potrebujeme. pretože možno ochrana prírody a e, podobne priniesie viac pracovných miest než ťažba zlata. A možno by bolo dobré preskúmať, e, e, pozrieť sa, že kto sú tí, ktorí tlačia tento projekt a aké vznikli pracovné miesta, lebo môže sa stať, že sa môžeme, môže toto celé byť veľmi škaredým príbehom z toho aj čo som počula. Takže môžeme požiadať len komisiu, aby to len dôkladne sledovala tak, ako to doteraz sleduje. A budeme sa maximálne snažiť, aby sme boli správne informovaní, aby sa ten, sme zabezpečili, že to, čo sa udeje, sa bude diať správnym spôsobom, aby mali by sme túto petíciu ponechať otvorenú. Ďakujem teraz pán eh, Murakis. Ďakujem pekne. Ja eh, by som sa chcel, ja by som chcel hovoriť po rumunsky, tak aby ma dobre rozumeli tí, ktorí toto sledujú v Rumunsku. Ja som niekoľko rokov strávil v Rumunsku a eh, viem sa po rumúnsky dohovoriť a ja by som bol za to, keby táto petícia zostala otvorenou. A to preto, lebo si myslím, že takéto protestné hnutie v Rumúnsku je naozaj obrovských rozmerov a stretlo sa aj s obrovskou odozvou, pretože tí demonstranti mali pravdu. Inak si to neviem vysvetliť. Neviem, prečo by takéto hnutie bolo malo takýto rozmer a takúto odozvu, keby nebolo založené na pravde. A potom ešte ďalšia vec. Bohužiaľ, Názor komisie prichádza vždy tak trochu po funuse. Doteraz sme ho nepoznali, lebo nebolo prijaté konečné rozhodnutie o takomto projekte. No ale väčšinou, keď už je prijaté nejaké konečné rozhodnutie, tak už je veľmi zložité ich potom rušiť. Tretia vec. Rozhodnutie rumúnskeho parlamentu. Ja si myslím, že tam bolo mnoho technických a vedeckých argumentov, ktoré viedli rumúnsky parlament rozhodnúť tak, ako rozhodol. A tu by som prepojil situáciu v Grécku s tou v Rumunsku, lebo my v Grécku máme podobnú situáciu. Aj tam tá reakcia je veľmi vehementná, lebo neexistuje záruka, že sa neudeje to, čoho sa bojíme. Žiadna takáto zároka neexistuje a preto veľmi jasná, vehementná reakcia zo strany verejnosti. A mňa mrzí, že tuto u nás v sále zaznel názor v tom zmysle, že vytvorenie takej mesačnej krajiny, lebo presne o tomto tu hovoríme, tohto sa bojíme, že k tomu dôjde, keď sa bude ťažiť zlato v Rumúnsku. A teda, že vytvorenie takejto krajiny, že toto prispeje k priemyselnému rozvoju v Rumúnsku. Veď to je neokoloniálny spôsob vnímania. A toto nepotrebuje ani Rumunsko, ani Grécko, ani žiadna iná krajina. Hoci potrebujeme priemyselný rozvoj, nie za takúto cenu. Ešte by som chcel navrhnúť je takto. Chcel by som, aby táto petícia zostala otvorená, pretože sú tu argumenty, súvisiace s budúcnosťou týchto krajín. Nechceme len zachovanie životného prostredia. Chceme naozaj schopný model, ekonomický model. A teraz autor petície na záver, nech sa páči. Ďakujem pekne, aby som chcela teda reagovať aj na poznámky pána eh, Helmera. Chcel by som opäť poukázať na to, že my, sme, my uplatňujeme pri, eh, princíp opozretnosti na veľmi osobitný dôvod a nie len na nejaké také niečo všeobecné. A my vieme, čo sa stane, ak tento projekt dostane zelenú. My e, vieme, o, tomto mieste, ktoré, e, ktoré historici považujú za vysoko kultúru to miesto, ktoré za sebou nesie e, veľké dedictvo, že to bude jednoducho celé zničené. A e, zničenie nastane po, pri udelení stavebného povolenia a my nemôžeme teda čakať na to, kým to stavebné povolenie je udelené, my musíme konať teraz. Predsedajúca, ďakujem pekne. Takže petícia zostane naďalej otvorená, pretože väčšina požiadala za to, aby zostala otvorená. Ale eh, keby som doplnila niečo k tomu, čo povedal pán Elmer, chcela by som povedať, že naše obavy sú vždy rovnaké My sa musíme snažiť eh, zlým veciam zabrániť a, a Európska únia tu nie je len na to, aby zasahovala po funuse a potom, aby eh, uplatňovala sankcie. A toto je naša úloha. o ktorú sa usilujeme v našej každodennej práci v tomto výbore. Ale nie, ale máme po ruke Európsku komisiu, ktorá povie, že nedá sa zatiaľ zasiahnuť, pretože momentálne nedošlo k žiadnemu porušeniu európskeho práva. Ďakujem pekne, takže ponecháme petíciu otvorenú a budeme čakať ďalej e, na informácie od Európskej komisie. Ďakujeme za predloženie tejto petície. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom. Ďalší bod je petícia, ktorú predložilo francúzske združenie Arivem a týka sa výstavby zariadenia na výroby plynu v Romanville spolu s e, podobnou ďalšou petíciou, ktorú predkladá ďalší francúzsky občan, ktorý sa týka plánovaného umiestnenia zariadenia na získanie metánového plynu z odpadu v Romanville. Pred, e, predkladatelia nie sú prítomní, tak dám slovo zástupcovi komisie, pánovi Davidovi Grimovi. Thank you, Mrs. Sherman. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, poviem vám teda stručne, ako to vyzerá, o čo ide v tých petíciách a aké iniciatívy spustila komisia v reakcii na tieto petície. Takže o čo ide? Ide o návrh výstavby na ťažbu. Je to teda centrum s viacerými zariadeniami na spracovanie odpadu z domácnosti komunálneho odpadu. Je to v okolí Paríža, ide o metanizáciu, ide o recykláciu, triedenie a prípravu na ďalšie spracovanie. Francúzske orgány to považujú za projekt vo všeobecnom záujme, lebo ide o spracovanie komunálneho odpadu z 22 komún v okolí Paríža a vrátanie dvoch eh, parížských arondismo Žiadatelia majú námietky proti výstavbe takéhoto projektu z dôvodu možných negatívnych dopadov v súvislosti eh, s emisiami eh, znečistenia eh, vzduchu a zápachu. Čiže toto sú obavy, ktoré sú spojené s výstavbou takéhoto zariadenia. Tie petície boli predložené vo veľmi všeobecnom duchu, čiže nie je tam žiadny právny argument obsiahnutý, ktorý by bol nejaký veľmi presný. Takže aké sú tie kľúčové skutočnosti. Žiadosť na schválenie tu investor predložil v máji 2011, pardon, 2009. A prefektorálne rozhodnutie, teda súhlas, získal v roku 2011 v januári ale tie práce zatiaľ neboli spustené, dokonca to bolo celé pozastavené. Prečo? Už preto, lebo je tu moratórium, ktoré bolo pustené od 1.2.2012. Je tu takéto moratórium tak, aby mohli občania a petenti, ktorí si to želajú, vyjadriť námietky. Čiže ide tu o prehodnotenie relevantnosti eh, a dopadov tohto celého projektu. Sú tu audity, audity, ktoré prebehli po tom, čo to moratórium bolo spustené. Ide o dva audity. Eneris a REP robili eh, tieto eh, audity, zaoberajú sa environmentálnymi otázkami. No a v štúdiách dospeli k tomu, že štúdie investora e, sú v súlade s národnou legislatívou a konštatovali určité odporúčania. Tieto správy boli zverejnené a boli predmetom verejnej konzultácie. Ide o zmenu toho povolenia investor sa rozhodol, že všetky odporúčania týchto dvoch subjektov, ktoré robili tie štúdie, zapracovať. Čiže došlo k revízii ako žiadosti, tak aj e, toho povolenia ktoré bolo vydané. Čo urobila komisia tej súvislosti? Dve písomné oznámenia, november 2012 a február 2013, to sú tie dátumy. E, petičný výbor dostal tieto dokumenty. A ešte máme tretie oznámenie v písomnej forme, ktoré pred pár dňami vyšlo a váš výbor ho tiež dostal. Čiže komisia otvorila EU Pilot, ktorý komisii umožňuje oficiálne a formálne klásť francúzským orgánom otázky o danom projekte. Francúzske orgány reagovali v lete 2013 a potvrdili, že odporúčania, ktoré vydali tie dva inštitúty, tie dva subjekty, že to budú zohľadnené. O aké odporúčania ide? Uvediem len zo pár. Zlepšenie bezpečnosti zariadenia v porovnaní s návrhom dobré využívanie zariadenia, teda dohľad nad jeho fungovaním a garancia, že nebudú žiadne zápachové emisie. Čiže ide o zmenšenie rozmerov toho projektu v zásade. No a francúzske orgány reagovali a komisia z toho vyvodila následovné závery ten projekt e, nespadá pod IPPC, pod túto smernicu, ale spadá pod novú smernicu o priemyselných emisiách. Čiže je potrebné e, posúdiť, či táto smernica roku 2010 75, e, či to povolenie splňa tieto kritéria. Je potrebné teda posúdiť environmentálne dopady tohto projektu. Máme tu e, štúdiu na národnej úrovni takéhoto momentálneho dopadu. A pokiaľ ide o uplatňovanie smernice SVZO 2, tak pod túto nespadá pretože pokiaľ ide o nebezpečné látky, látky, tak ich bude na, e, v tom zariadení veľmi málo, pretože ide, ešte raz opakujem, o komunálny odpad ne, nebezpečného charakteru. No a ešte nás informovali, že súdne kroky momentálne prebiehajú, že sa tým zaoberá teda francúzska justícia. Jeden z autorov petície sa obratil na súd a sú tu ešte ďalšie súdne konania, ktoré prebiehajú. V Montreuil bol prijaté rozhodnutie súdne v apríli 2013, ktorým sa anuluje povolenie na výstavbu pretože dopadové štúdie majú určité vynechávky a e, nie sú skrátka urobené tak, ako by mali. Potom e, bolo podané odvolanie voči tomuto rozhodnutiu na odvolacom mesiacnom súde, ktorý by mal do 16. 2014 vydať svoje rozhodnutie. Čiže ako to pôjde ďalej? Ak tento súd potvrdí rozhodnutie toho prvostupňového stup- súdu, tak bude musieť e, investor podať úplne novú žiadosť o stavebné povolenie a celé to bude musieť od začiatku. Ak e, tento odvolací súd dá za pravdu investorovi, francúzske orgány sa ubezpečia o e, revízii toho povolenia na výstavbu, aby zohľadnilo e, všetky odporúčania, teda ide o e, zmenšenie rozsahu toho projektu. Takže takto, pani predsednička, vyzerá situácia aktuálne. Ďakujem. Pán Jar, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že nám to komisia veľmi detailne osvetlila, že celé tento, tento postup sa nachádza ešte v procese konania. Súdny, e, súdny rozsudok ešte nie je právoplatný, ale na druhej strane francúzske orgány už e, jednali, takže no už celý tento postup e, by sme mali naďalej sledovať, nechať petíciu otvorenú a komisiu by sme mali požiadať o informáciu, pokiaľ by sa udialo niečo nové, napríklad kedy bude to potvrdenie alebo nepotvrdenie v formou rozsudku k dispozícii, kedy bude právoplatné a tak ďalej, a tak ďalej. Takže navrhovala by som, aby um, sa štátoprávny systém a petičný výbor, podvýbor uh, informoval. Je dôležité, aby sme to sledovali bez hľadu na to, ako to nakoniec dopadne a mali by sme to podporiť. Takže uh, túto petíciu by sme si mali ponechať naďalej otvorenú. Ďakujem, pani Jan. Pani Oken. Chcela by som len povedať, že že som nes, že nie som spokojná, lebo dokument bol v dispozícii len po, francúzsky, po francúzštine. A preto ja sa budem musieť zdržať, aj keď viem, že to nie je, nie je férové. OK, thank you. Nobody else? Predsedajúca. Tak keď sa, nik- sa nikto iný nehlási, tak uh, ponecháme petíciu otvorenú a ukončíme rozpravu a prejdeme k ďalšiemu bodu. Máme hlasovanie o správe koalície. Pani Bertman. Ešte Hlasovanie sa začína o 6. hovorí predsedajúca. A nemôžete nám porušiť právo mať o tomto rozprávu, takže pani Oken je prerušená predsedničkou. Ja som nič nepovedala, len toľko, že máme hlasovanie o 6. aby sme umožnili priestor, aby sa mohli prísť e, poslanci a dám slovo pani Bertman teraz. Ďakujem, pani predsednička. Mám otázku. Pán predseda Šulc, 12.15, ja vám napísal mail. Chcela som sa v krátkosti opýtať, či napriek tomu budeme o tomto hlasovať, alebo či e, v súlade s tým, čo kolega Stanovka a ja sme povedali naposledy, na poslednom zasadnutí, či a nezamýšľate toto hlasovanie presunúť. Uh, did you receive the email? ricevuto... Áno, dostala som e-mail od pána predsedu. Vy, vy ho máte? Vy ho tiež máte? Ja som... Aha. To je moja prvá otázka. Chcete presunúť hlasovania Tatiana Stanovka a ja? My sme tu mali pozmeňovacie návrhy, ktoré sme do toho vniesli, ale nevedeli sme, že to vysvetlenie sa takto zmení. To som vám chcela povedať. Okrem toho chceme požiadať, aby sa stanovisko, tatené stanovisko a moje, aby sa tam pri najmenšom pridalo k, tejto práce, k tomu pracovnému podkladu a aby bolo výborom akceptované. Ďakujem pani Stanoka. Áno. Ja mám... Ja by som možno mohla, mala odôvodniť, prečo som sa uh, nez, eh, som sa zdržala, pretože pred, po poslednom predložení tohto dokumentu, do tohto hlasovania dnes, toto je porušenie našich pravidiel, tak ako sa to tu udialo. 2025 Avko To je to pravidlo, ktoré tu musí platiť. A preto sa nemôžem zúčastniť na hlasovaní dnes. My sme eh, podali pozmievacie návrhy. Angelika Vartman to už povedala. My sme ale nevedeli, že ten komentár tak nezostane. A že predsednička, bez toho, že by nám to dala na vedomie, tu niečo zmenila a bez toho, že by sme mali možnosť tu niečo zmeniť. Napriek tomu, že tu tvoríme väčšinu v troj člennej delegácii. Takže toto je v podstate menšinový názor. A pravidlá demokracie hovoria, že um, je potrebné následovať väčšinu. Takže ja sa zdržím. Ďakujem. Pani Auken, no mňa to celé šokuje, ako sa tu postupovalo. Pravidlá sú jasné, ale napriek tomu sa opakovane deje to, že tie pravidlá sa nerátajú, že nás nechránia keď je tu nejaká väčšina, ktorá chce presadiť niečo, oni prehľadajú pravidlá, menšina je prehliadaná, 0,25 sa neuplatňuje. Toto nie sú dôstojné podmienky, dôstojný spôsob práce. Podkopáva to imič nášho výboru, mrzí ma to, keby sa aspoň dalo zabezpečiť, že pozícia pani Vetman a pani Ždanoka bude aspoň pripojená k tomu dokumentu, aby sa mohli zúčastniť hlasovania. Veď to je to minimum. Ak sa ani toto nedá, tak naozaj môžeme zbaliť. Ďakujem vám všetkým za to, že ste zopakovali vaše, vaše pozície. Mám tie dokumenty, ktoré ste predložili na dnešné zasadnutie. Rovnako sa chcem poďakovať pani Ždanoka a pani Wertmann za to, že napísali pánovi Šulcovi a ďakujeme pánovi Šulcovi, že mi poslal list na podporu môjho rozhodnutia Momentiček, pani Ždanovka, ten list je verejný, ja vám z neho prečítam. Som presvedčený, že vy vo vašej úlohe predsedničky, predsedničky výboru, že urobíte, čo bude vo vašich silách, aby ste dospeli ku konsenzu v tejto otázke v súlade s rokovacím poriadkom. Toto je maximum, čo dokážem urobiť. Takto si ja vykladám pravidlá, Ja vychádzam zo stanoviska AFKO, zo stanoviska právneho oddelenia, čiže myslím si, že konám presne tak, ako ma požiadal konať predseda Šulc. A teraz ideme hlasovať. Nemôžeme diskusiu naťahovať do nekonečna. Takže otváram hlasovanie. A ako ma požiadal pán Šulc vo svojom liste, poinformujem ho o výsledku tohto hlasovania. trvala na svojom práve rozhodnúť v takejto kontroverznej situácii. Ja chcem dostať svoje odpovednosti. Takže otváram hlasovanie. Čože? One moment, Mrs. Oken. Pani Oken, k tomuto? Nech sa páči. Ale ste posledný rečník. No, ak dovolíte, aj ja by som sa chcel vyjadriť. Chcem vedieť solidaritu s kolegyňou Ždanoka. Ja si myslím, že to, čo povedala, sa dá len a len podporiť. Stanovisko, ktoré sa tu vyjadruje, bude menšinovým. Súhlasím s pani Ždanoka. Ja zodpovednosť splním, budem hlasovať, ale tiež si myslím, že reprezentativita tohto parlamentu nebola zohľadnená. A bude to mať aj svoje dopady. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže ideme hlasovať. Návrh 2. Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto? Budeme to musieť overiť elektronicky. Open, closed. Koniec hlasovania. Ešte nie. No, there are only 11 votes not 12. Only 11 votes. No, no. have 11. Okay, but we have. Uh, okay, cl- close and we repeat uh, the, the vote. Dobre, zopakujeme to celé ešte raz. One moment, please. To, Mr. Iturgais, one moment. From one moment we repeat the vote. Celé to zopakujeme, vydržte. Pán Jar, máte tu iba 11 poslancov a 13 z vašej skupiny hlasovali. Takže zorganizujte si to tak, aby hlasovalo iba 11. Yes, yes, yes. To Mr. Jar. So. Však to hovorím pánovi Jarovi. So, two please, two please. Uh, no problem, I'm checking, uh, Mrs. Wertmann. Pani Wertmann, ukludnite sa. Za EPP môže hlasať iba 11 poslancov. Mrs. Aro, Mrs. Kolaska Bobinska has not been replaced. Point of order. Point of order. No, no, we have to be 12. Podľa mňa má EPP 12 poslancov v tomto výbore. Señor, me, Faktická poznámka. Takže moja faktická poznámka znie, že EPP tu má 12 poslancov. A to už takmer 5 rokov. Hlasovali sme 12, a to je v poriadku, lebo nás tu aj má byť 12. Od začiatku funkčného obdobia to tak je. Overte si to. Keď sekretariat povie, že nás má byť iba 11, no veľmi ma to prekvapilo, lebo v tom prípade sa sekretariat milil o jeden hlas celých 5 rokov. Pán Fernández, tiež k rokovaciemu poriadku. Ja som si tuším nechal v Štrasburgu hlasovaciu kartičku, takže budem hlasovať ručne, dobre? Dobre, ďakujem. Are all, all members registered from the beginning one moment, of the, one moment, one moment. All members who are going to vote registered from the beginning of the meeting, those who are not members or substitutes in this committee? No, is... Ako je to, prosím? Všetci sú registrovaní na hlasovanie, či už plnoprávni členovia alebo náhradníci? Ako je to? Nie, nie je treba, aby tu bol od začiatku, stačí, keď prídu na hlasovanie, hovorí predsednička. Dobre, čiže 12 za EPP, prepačte, opravujem sa a prosím, nech hlasujú iba 12. Takže znova budeme hlasovať o návrhu číslo 2. Hlasujte elektronicky. Close the vote. Konec hlasovania. 13 za, 10 proti, nezdržal sa nikto. Dobre, čo pripočítame vás, čiže proti je 11, nezdržal sa nikto. Takže tento návrh prešiel. Teraz trojka. Za. Proti. Ja myslím, že to bude rovnaký pomer hlasov. Hej. Takže trojka bola zamietnutá. Amendment 4 in two parts. Štvorka po častiach. Prvá časť. I declared it no, this is not the last one. I declared it admissible. Ja som povedala, že je to priateľné ak sa tu bude hlasovať po častiach. Takže prvá časť. Kto je za? Veď pravda, tak chce vystúpiť, hádam by mal dostať takú možnosť. Dobre, takže spravodajca. On by ma zaujímalo, pani predsednička, lebo tento návrh tu sa rozdielil na dve časti. Čiže aby sme vedeli, o čom sa hlasuje. EPP navrhuje hlasovať za tú časť, kde sa nespochybňuje ferov a potom tá druhá časť, ktorá spochybňuje, tak tam hlasujeme hlasovať proti. Takže povedzte o čom sa hlasuje najskôr, aby sme vedeli, ako hlasovať. It stays on the list of votes. Ve to máte uvedené v hlasovacom zozname. Prvá časť. Návrh 4. Bez ferov. To je tá prvá časť. OK, so. Who is in favor? Kto je za? Ferol tam nie je v tejto časti. The, the third part. Yes. Who is against? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Čiže je to schválené. A o druhom teda, o tej druhej časti teda netreba hlasovať, tuším, že? Nebola zamietnutá, ale je bezpredmetná. Amendment C. Teraz šestka. Kto je za? Kto proti? Abstent. Kto sa zdržal? To musíme overiť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Trinásť k dvanáctim. No, I can change my vote. Yeah, of course yeah. can. okay we have uh, in and uh, Takže 12 za, ale ja som sa pomýlila, budem to musieť napraviť. So one moment. Il twelve twelve in favor. 12 za. Lebo pridávame tu na pána a 13 proti, lebo tam sa pridáva môj pomilený hlas, takže zamietnuté. Návrh 7 s ústnym pozmenením. Namieta niekto proti tomu ústnemu? Nie. Takže kto je za? Kto je proti? Overme to. Ja by som navrhovala urobiť všetky hlasovania elektronicky. Bude to lepšie, je vás tu veľa. Takže teraz sedmička. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 11 za, 13 proti, nikto sa nezdržal. A ešte si pridáme jeden pozitívny hlas. Ja hovorím 11 plus 2, pardon, 1, to sa rovná 12. Čiže 12 za, 13 proti, nezdržal sa nikto. Čiže je to zamietnuté. Amendments 9 yes but uh, the, phrase is uh, ambiguous because it says withdrawn if I, looked at mr mayer ja som sa dívala na pána Majera, lebo on je autorom osmičky. Je tam uvedené, že ak sa príjme ústny pozmeňovací návrh, tak je osmička stiahnutá. A ústny návrh bol teda schválený. Pardon, nie. Ústny návrh neprešiel, čiže by sa mal sadiť o osmičke, že? Takže osmička, hlasovanie otvorené. Close the vote. Koniec hlasovania. Jedenáct plus jeden za, trinásť proti, nezdržal sa nikto, zamietnuté. Devina, deviatka, kto je za, pardon, elektronicky. Close the vote. Konec hlasovania. Šesť za. Aj pán Fernández? Dobre, čiže sedem. 13 proti, 5 sa zdržali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 Amendment 11. Jedenástka. Hlasujte. Dohlasujte. Prijaté. 12. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. 13. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Nie, ešte nie. Piati za, 20 proti. Nezdržal sa nikto. Ešte kolega je za, čiže dokopy 6. Zamietnuté. 14. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Päť plus jeden za, 13 proti, šiesti sa zdržali. Zamieta sa. 15. Hlasujte. Koniec hlasovania. Trinásť za. 13 proti, 12 plus 1, nezdržal sa nikto. Návrh bol teda zamietnutý. 16. Pri rovnosti hlasov je návrh zamietnutý. 16. Hlasujte. Koniec hlasovania. Rovnakým pomerom zamietnuté. Či vy ste za? Však áno, 13 za, 13 proti. Zamietnuté. 17. Hlasujte. Ešte nám chýba jeden hlas. One moment, I have to, to do Ešte počkajte, musia to preveriť. Simplemente, señora presidenta, le pediría a la secretaría... Pani predsednička, ja mám pozbu na sekretariát. Nech nám to tu nekomplikuje, nech nám to zjednodušuje. Veď nám to tu komplikuje od začiatku. Dali ste mi slovo, ja to aj využijem. Čiže apel na sekretariát, nech pôsobí napomocne. Dobre. 18. Hlasujte. Koniec hlasovania. 5 plus 1 za, 11 proti, 8 sa zdržali, zamietnuté. 19. Hlasujte. Konec hlasovania. 13 za, 12 plus 1 proti, zamietnuté. 20. Koniec Konec hlasovania. 5 plus 1 za, 12 proti, 8 sa zdržali, zamietnuté. 21 po častiach. Prvá časť. Hlasujte. Konec hlasovania. 12 plus 1 za, trinásť proti. Zamietnuté. Druhá časť. Hlasujeme. Konec hlasovania. 5 plus 1 za, 13 proti, 7 sa zdržali, zamietnuté. Teraz 22. Hlasujte. Koniec hlasovania. 5 plus 1 za, 20 proti, nezdržal sa nikto, zamietnuté. 23. Hlasujte. Koniec hlasovania. 3 plus 1 za, 20 proti, 2 sa zdržali zamietnuté. 20 24, hlasujte. Koniec hlasovania. 12 za, 6 plus 1 proti, 7 sa zdržali. Schválené 25. Hlasujte. Close the vote. Konec hlasovania. Päť plus 1 za, 12 proti, 9 sa zdržali, zamietnuté. 26. Open the vote. 26. Hlasujte. Koniec. Dvadsať sedem za. Prijaté. 27. Hlasujte. Koniec. 24 za. Nikto nehlasoval proti, zdržal sa 1, schválené. 28, hlasujte. Koniec hlasovania. Šesť za, 12 proti, 9 sa zdržali zamietnuté. 29, hlasujte. Koniec hlasovania. 20 za, traja sa zdržali, teda traja plus 1, dvaja sa zdržali. Prijaté teraz 30 po častiach. Prvá časť. Hlasujte. Koniec hlasovania. 26 za. Schválená druhá časť. Hlasujte. Koniec hlasovania. 13 za, trinásť proti, zamietnuté. 31, hlasujeme. Koniec hlasovania. 6 za, 11 proti, 9 sa zdržali zamietnuté. 32. Hlasujte. Koniec. 21 za, 5 plus 1 proti, schválené. 33. Nie, to odpadá, takže 34. Hlasujte. Koniec hlasovania. Pán Fernández, ako hlasujete? 5 plus 1 za, 20 proti, zamietnuté. Počkajte sekundu. We are all serious, I hope. But Secretariat is very serious, so wants to check, and I agree with this serious. Sekretariat tomu pristupuje seriózne, chce to overiť. Ja s tým súhlasím. 35. prvá časť. Hlasujte. Koniec. 26 za, 1 proti, schválené. Teraz druhá časť, hlasujte. Koniec. Dvojka je zamietnutá. 36. Hlasujte close the vote. 20. 26 za, 1 sa zdržal, schválené 37. Hlasujte. Konec hlasovania. 27 za schválené, 38. Hlasujte. Koniec. Dvadsať šesť za. Jeden sa zdržal schválené. 39. Hlasujte. Koniec. Štrnáct za, trinásť proti. Prijaté. 39 lebo to sme vybavili, takže 40, hlasujte. So, rejected. Zamietnuté. 41 za teda, pardon, hlasovanie elektronické, otvorené. Closed vote. Konec hlasovania. 6 za, 11 proti, 9 sa zdržali, zamietnuté. 42. Open the vote. 42 hlasujte. Close. Konec. 6 za, 12 proti, 9 sa zdržali. Zamietnuté. 44. Hlasujte. Koniec. 6 za, 12 proti, 9 zdržaní. Zamietnuté. 43. Hlasujte. Koniec. 14 za, 13 proti, schválené 45. Nech sa páči. Koniec. Štrnásť za, 11 proti, jedno zdržanie schválené, 46. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 6 za, 12 proti, 8 sa zdržali zamietnuté. 47. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 5 za, 12 proti, 9 zdržaní. Zamietnuté. 48. Hlasujte. Koniec. 6 za, 13 proti, 8 sa zdržali, zamietnuté. 49. Hlasujeme. Koniec hlasovania. 26 za, Zdržal sa jeden poslanec. Schválené. 50 po častiach. Prvá časť. Nech sa páči. Koniec hlasovania. 26 za, jedno zdržanie, schválené. Druhá časť, hlasujte. koniec. 18 za, 8 proti, jedno zdržanie, schválené. 51. Hlasujte. Koniec. 13 za, 6 proti, 8 sa zdržalo, schválené. 52. Hlasujte. Koniec. Šesť za, 20 proti, jedno zdržanie, zamietnuté. 53. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 6 za, 20 proti, jedno zdržanie, zamietnuté. 54. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 21 za, 6 proti. Nikto sa nezdržal schválené. 55. Hlasujte. Dohlasujte. Šesť za, 20 proti zamietnuté. 56. Hlasujte. Koniec. 20 za, 6 proti. Schválené. 57. Hlasujte. Koniec. 6 za, 12 proti, 9 zdržaní, zamietnuté. 58 hlasujte. Koniec hlasovania. 13 za, 12 proti, 1 zdržanie, prijaté. 60. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 6 za, 21 proti, zamietnuté 61. Nech sa páči. Koniec hlasovania. 6 za, 13 proti, 8 sa zdržalo. Zamietnuté. 62. Hlasujte. Koniec. 6 za, 21 proti, zamietnuté. 63 odpada. Nie, hlasujeme. Koniec. 22 za, 4 sa zdržali, schválené 64. Aj 65. -ka. Či nie? Identical means that 64 is identical to 65. No? Sorry. Čiže tie dva naraz. Hlasujte. Koniec. Dvanáct za. Pán Fernández, ako hlasujete? Za. Dobre, trinásť za. 14 za, 13 proti, schválené. Bez mikrofónu. Pán Fernández nemá kartičku, preto to tam pridatávame. 27. To je číslo, ktoré nám vyšlo, keď zrátame EPP, socialistov a ďalších, takže je to v poriadku. 66 hlasujte. Koniec. 26 za. Schválené. 67 hlasujte. Koniec. 20 za, 6 proti, schválené. 68 hlasujte. Koniec. 21 za, 6 proti, schválené. 69. Hlasujte. Koniec. Dvaja za, 17 proti, 8 sa zdržali, zamietnuté. 70 hlasujte. Koniec. 17 za, 1 proti, 8 zdržaní, schválené. 71 hlasujte. Koniec. 14 za, 13 proti, schválené. 72. Hlasujte. Dohlasujte. 14 za, 13 proti, schválené. 73. Hlasujte. Koniec. 15 za, 11 proti. Schválené. 74. Hlasujte. Otvoríte nám hlasovanie, sekretariat. Koniec. 6 za, 21 proti. Zamietnuté. 76. Hlasujte. Koniec hlasovania. 14 za, 13 proti, schválené. 77 hlasujte. Koniec. 26 za, schválené. 78. Hlasujte. Koniec. 6 za, 21 proti, zamietnuté. 79. Hlasujte. Koniec. 26 za, schválené. 80. Hlasujte koniec. Dvadsaťpäť za, jeden zdržanie, schválené. 81 hlasujte. Koniec hlasovania. 26 za, schválené. 82. Hlasujte. Koniec. 6 za, 13 proti, 8 sa zdržali, zamietnuté. 83 hlasujte. Konec hlasovania. za, 13 proti schválené. 84. Hlasovanie otvorené. Koniec. 13 za, 12 proti, 1 zdržanie, schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Koniec hlasovania. 20 za, 6 proti. Schválené. Ďakujem všetkým. And with this vote, the meeting ends. Thank you. A týmto by sme to ukončili. Ďakujem. Merry Christmas to you all! Prajem všetkým krásne Vianoce. Natále.